Kolegovia, zaujímite prosím eh, už miesta. Začínam našu schôdzu. A chcel by som sa uistiť, že súhlasíte s programom, ale upresním k nej ešte každopádne dve doplnenia k programu. Tie vám boli ale distribuované. Pán Gajer chce súrne hovoriť o správe kde ide o mobilizáciu e, marže na nepredvídané udalosti. A to patrí k balíčku, ktorý sa dohodol pri zmierovaní o rozpočte na 2018 a tiež rýchle presuny, transfery s číslom 33, kde ide o zníženie predstupového nástroja e, pre Turecko smerom k humanitárnej pomoci pre Sýriu. To je spožiadavka E, ktorá nám bola e, naznačená cez zmierovanie. Určité obavy by sa tým mohli ukludniť. Ak teda nemáte k tomu namietky, tak takto navrhovaný program možno prijať. Teda bod je 18, kde ide o trialog k finančným nariadeniam. To dnes bude po bode 5 a 19 dnes večer o 17. po hlasovaní, ktoré začne 17.30. E, e, Ak teda proti tomu nič nemáte, tak takto, bod, takto dneš, dnešný program prijímame. Ešte dve oznámenia na, na známosť. Návrh rozhodnutia koordinátorov z 9. oktobra, to vám bolo oznámené, je v dnešných zložkách. A ak nebudete mať k tomu poznámky, tak vychádzam z toho, že toto, tieto rozhodnutia sú prijaté. K tomu sa vrátim ešte dnes ráno. Poobednejšie stretnutie e, začína už 18, pardon, 14.30. To je novo, novota. Budeme už začínavať 14.30 a nie o 15.00 ako doteraz. A budeme končiť presne tým pádom 18.30. Predsedať po obede bude uh, pán Gajer k uh, Skills uh, týždňu a tým pádom bude uh, on hovoriť o pilotných projektoch pre Európu. Je voudrais Chcem sa ešte uistiť, že zápisnice z minulých stretnutí 30-31 august, 26-27 september, že ste ich vzali na vedomie a nemáte k tomu poznámky. Ak nie, ak nechcete úpravy, tak e, môžem povedať, že tieto zápisnice sú i prijaté. A teraz môžem vyvodiť alebo môžeme prejsť k záverom, ktoré vyplynuli z rozpočtového zmierovania medzi radou a delegáciou parlamentu. Chcem vám pripomenúť, že e, dohoda sa dosiahla v noci z piatka na sobotu v rámci zmierovacieho výboru. Dohoda, ktorá bola potvrdená e, presne o 4. ráno. Počas minulého zasadnutia pred dvoma týždňami. Rozpočtový výbor e, hovorili sme o tom, že perspektívy boli dosť, e, alebo vyhliadky boli dosť ponuré, pretože to jediný možný bod rovnováhy medzi parlamentom a radou <clears throat> a presuny a posilnenie dohodnuté počas revízie do určitej miery boli takou bibliou a v žiadnom prípade sme nemohli e, zásady tejto Biblie porušiť. Žiadna iniciatíva nebola potrebná, pokiaľ ide o tento viacročný finančný rámec. Všetko bolo e, nemož- ne- neposunutelné, nezmeniteľné. Pokiaľ ide o radu, tak tu bola reštriktívna verzia. Jediná vec sa zmenila. Chceli zachovať marže, aby sa postavili nepredvídateľným udalostiam a tieto nepredvídateľné veci, už tak to bolo budúce predlženie nástroja pre sírskych utečencov v Turecku. Pôvodne sme si predstavovali, že európsky rozpočet e, prispievovičke miliardy, už sme prispeli do 3 miliard. Je tu ďalšia tranža, ktorá mala byť obmedzená na miliardu, ale členské krajiny, ktoré mali dodať dodatočné 2 miliardy, sa e, naozaj stiahli a je pravdepodobné, že nebudú sa zúčastňovať na tomto a že Európska únia bude musieť zafinancovať celé 3 miliardy. To znamená, ten postup, ktorý naznačila rada, by spočíval v zachovaní marže do asi 3 miliard a teda bude tu rozpočet, ktorý e, bude v podstate nesprávny rozpočet, pretože od začiatku e, tu máme e, vlastne výdavky, ktoré vieme predvídať. Potom ďalšie dni sme sa dostali k tomu, že sme tieto prekážky odstránili Pán Oettinger e, uznal skutočnosť, že ani rada, ani parlament e, nesrešpektovali spoločné vyhlásenie k top-upom a následne e, rozpočtové orgány mohli slobodne rozhodnúť o finančných prostriedkoch pre roč, výročný postup. Ďalšia prekážka to bolo uznanie princípu v časti 1a, to bola naša priorita, Horizont 2020, Erasmus, Kosme nemôžu byť na tej istej úrovni ako obálky rady v týchto programoch. A tým sme dostali 150 miliónov posilnenia v časti 1A. Z toho 105 miliónov je čerstvých peňazí, mobilizácia z všeobecnej marže na záväzky Takisto sme dostali e, v časti 1b pos, dos, podstatné posilnenie iniciatívy pre zamestnanosť mladých, zvýšenie 50 navrhovaných finančných prostriedkov komisie. Toto sa u, bude prezentovať ako frontloading dohodnutých čiastok počas revízie do, dohodnutých. Takisto časť 4, pokiaľ ide o predstupové prostriedky Takisto pokiaľ ide o ďalšie programy, parlament tiež našiel pozmeňujúce návrhy v ďalších rubrikách, tiež u agentúr, bez toho, že by sme hovorili o pilotných projektoch a prípravných akciách 100 miliónov eur. Parlament nie len e, znovu nastolil väčšinu škrtov rady, ale väčšina pozmeňujúcich návrhov takisto je z dielne parlamentu opravný list, takisto dôležitý pre komisiu. Môžem vám, myslím, kolegovia, povedať, že tá bilancia je nesporne pozitívna. Pokiaľ ide e, tieto čiastky, e, parlament tradične, podobne ako rada, rad, sa e, predkladali e, argumenty veľmi rigorózne tento rok. Revízia e, súdu, Brexit, marže, pokiaľ ide o nástroj pre Turecko. A keďže teraz máme podplnenie u pladieb, osobitne e, záväzky, to všetko znamená, vedie, že to neboli nečakané výsledky, je to výsledok, ktorý prekračuje naše očakávania, boli sme totiž veľmi e, skromní ešte raz môžem povedať, že cieľom nie je nevyhnutne zvýšiť výdavky, pretože zvýšenie výdavkov verejných nie je teda očakovanie v očakávaní verejnosti európskej. Takže mali by sme byť vedomí toho, že to, čo navrhujeme, by malo zodpovedať verejným očakávaniam. Pripravujeme budúcnosť Európy a mali by sme pripraviť Európanom určité zabezpeky. E, úlohy, ktoré sme zohrávali v zmierovacom výbore, aktivácia kontaktov v určitých členských krajinách, aby sme pripravili terén na dohody. Musím povedať, že vždy to bude tak trochu e, problémom mať pred sebou ministrov veľvyslancov a predstaviteľov stálych zastúpení e, ministrov financií a e, títo ľudia zjavne určite sú vysokými funkcionármi a nemajú v podstate žiadne marže na rokovanie, ktoré im udelí, a to je v klíme teda, ktorá je veľmi zle vnímaná. Pán komisár Oettinger, treba im poďakovať. Hoci poznámky komisára boli tak trochu mimo, pokiaľ ide o tie výhrady, ktoré vyjadrili niektoré členské krajiny, čistí prispievateľia. Ja som mu k tomu aj povedal svoj názor. Ďakujeme ministrom a týmu predsedníctva a sekretariatu rady, ktorí zrealizovali technickú prácu, takisto politickú, aby sme mali pozitívnu náladu k dohode napriek východis- východiskovým bodom. Treba poďakovať za prácu všeobecnému spravodajcovi Murešanovi od začiatku pracoval vynikajúco a naozaj som bol, e, mi to imponovalo, aký bol presvedčený a aký mal, manif, aký mal talent. E, treba mu naozaj poblahoželať za ďalšie diely. Môžem poblahoželať pánu Ashwortovi tak tretia kópia, ktorá mala mnohé obmedzenia, Chcem poďakovať pánu Gajerovi za rozpočet 2017, pán Gajer, ktorý demonstroval naozaj veľkú konzistentnosť a naozaj našiel dobrú rovnováhu. Teraz si vypočujeme spravodajcu, aby sa s nami podelil o dojmy z tohto zmierovania a dám teda slovo bez veľkého očakávania pánu Murešanovi. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Som rád, že sa vidíme 3 dní, predtým, než sme sa, eh, potom, čo sme sa rozlúčili v sobotu o 4. ráno, keď sme dohodli rozpočet na budúci rok v smerovacom konaní. Poprvé, pretože to bol veľmi dlhý proces, by som rád poďakoval pánu predsedovi Artuimu za to, že zohral takú dôležitú a aktívnu úlohu. V priebehu celého rokovania zohrával veľmi dôležitú úlohu pri dosahovaní tohto, čo myslím, že je veľmi dobrý rozpočet a veľmi dobrá dohoda s radou. Ja by som chcel tiež poďakovať sekretariátu nášho výboru, tiež pracovali neúnavne v priebehu eh, ostatných týždňov, vždy keď sme potrebovali eh, ich pomoc, eh, boli k dispozícii a za to by som im, chcel, im patrí veľká vďaka. Rovnako ďakujem a gratulujem za prácu dvom spravodajcom, s ktorými som úzko spolupracoval, to je Richard Ashworth a Jens Geyer hm, sa venoval agentúram a jeho pochopenie agentúr rovnako e, za prácu ako všeobecnú spravodajcu na rok 2017. To bolo veľmi dôležité. E, bol to veľmi dôležitý pilier rokovaní a hody. Rovnako by som rád chcel poďakovať aj komisárovi Ettingerovi, ktorý tu teraz nie je, a rovnako jeho týmu, ľuďom z DG Badger, ktorí veľmi aktívne hľadali riešenie zohrávali aktívnu úlohu pri dosahovaní dohody. No a dovolte mi teraz stručne vám povedať, o čom je tá dohoda a prečo si myslím, že to je dobrý rozpočet. Ako som povedal na záver zmierovacieho konania o 3.30 ráno, keď som odporúčal kolegom, aby tento rozpočet schválili. Najskôr po jednotlivých častiach 1a podarilo sa nám dosiahnutia 150 miliónov nových finančných prostriedkov na naše priority v týchto oblastiach, 70 miliónov eur nových prostriedkov na Horizon 2020, 20 miliónov na Erasmus a 15 miliónov na Kozme. To boli hlavné priority parlamentu, pretože tu ide o malé a stredné podniky, ide tu o študentov, výskum, inovácie, oblasti, kde sú potrebné finančné prostriedky kde tie prostriedky sú dobre vynaložené a je to orientovanejšie viac na budúcnosť. Ja chcem povedať, že sú to nové prostriedky, nie sú to žiadne presuny, žiadne skryté poznámky alebo hviezdičky, ktoré by povedali, to muselo byť vykompenzované v budúci roka, alebo takže je to jasné víťazstvo a získa. 150 miliónov nových prostriedkov. Ďalej 1B, nezamestnanosť mládeže, to je dôležitá politická priorita väčšinu poslancov parlamentu pre mnohé politické skupiny. Ako viete, komisia čakala na základe dohody z minulého roka 233 miliónov na nezamestnanosť mládež. My sme povedali, že to nie je dosť a podarilo sa nám dosiahnuť dva dôležité prvky. Poprvé, 116 miliónov eur nových prostriedkov to v relatívnych číslach nárast o 50% a je, sú to nové prostriedky, nie je to frontloading, tak ako by sa páčilo rade, že opätovne je to jasný zisk a víťazstvo pre parlament. Okrem toho sa nám podarilo získať spoločné vyhlásenie Rady, komisie a parlamentu sa hovorí, že ak bude potrebné viac v oblasti nezamestnanosti mládeže uvoľní sa viac prostriedkov, rovnako musíme sledovať mieru čerpania tento rok. Ak všetko bude tento rok vyčerpané, tak budúci rok možno budú v dispozícii prostriedky, ktoré neboli vyčerpané na tento rok. Ja chápem v rokovaniach, že mm, hlavne komisára je jasné o tom, že chce informovať parlament o takto budúci rok, rovnako pravidelne v budúcom roku, takže budúci rok budeme eh, hodnotiť, tu ochota robiť viac. A teraz 116 miliónov bez frontloadingu, eh, žiadne hviezdičky, ani poznáky počiarov, nové prostriedky ďalej. A dvojka, podarilo sa nám získať eh, 32 miliónov eur pre mladých polnohospodárov. Ako viete, chceli sme urobiť viac. E, komisia to už dala do opravného listu. Nám sa podarilo e, zabezpečiť to v mierovacom konaní, takže 32 miliónov nových prostriedkov pre mladých polnohospodárov. Ako viete, v kruhu 3 nebola žiadna marža, takže žiadny nárast, ktorý by tam získali, by mal byť z nástroja flexibility. Nám sa podarilo eh, našou hlavnou prioritu agentúry únie, ktoré majú eh, zodpovednosť eh, v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, nasledovné zvýšenia Europol 3,7 milióna eur a 10 pracovných miest, nových pozícií EASO 5 miliónov eur a 8 milióna eur a 5 dodatočných pozícií pre Eurojust. Myslím, že to je dobré, ukazuje to tiež politické, zohľadňuje to politické priority rôznych skupín v parlamente. Diel 4 podarilo, okruh 4 podarilo sa nám navýšenie 85 miliónov eur ich tých položkách, ktoré myslíme, že musia byť posilnené a to je poprvé. It should be the top priority. ENISA 34 miliónov eur pre ENI South, 10 miliónov pre Balkány, 20 miliónov pre nástroj rozvoja e, spolupráce a 2 milióny na nástroj komisie na boj proti e, falošným správam, 2 milióny pre Turecko, e, turecko-cyperskú komunitu a ďalšie milióny pre UNRA, čiže pre palestinských utečencov. Takže toto je vyvážený prístup, takže rovnaké veci, je to rovnaký vec, ktorú sme žiadali v pozmeňujúcich návrhoch a parlamentu. Rozhodli sme sa, že ambiciozne znížime predstupovú pomoc pre Turecko. Ako viete, naša pozícia je zo 50 miliónov a dodatočných 30 miliónov v rezerve. Táto filozofiu, filozofiu sme udržali, máme teda škrt a rezervu a z radosť sme rozhodli, že budeme ambicioznejší, vidíme, ako sa vyvíja situácia v Turecku Turecko sa vzdialuje európskym štandardom v oblasti demokracie, právneho štátu, MVOčiek, slobody prejavu, slobody a eh, ďalších slobod. Takže sme sa rozhodli 105 eh, miliónov škrtnúť a rezerva je 70, eur, 70 miliónov eur. Dobre v tom je, že sme sa rozhodli škrtnúť aj rezervu, čo bola filozofia parlamentu, pretože eh, takto budeme mať nástroj proti na vláde v Ankare. Ak um, niečo urobia, splňa podmienky, budeme mať peniaze, ak nie, tak nebudeme nič uvoľňovať. No a pilotné projekty, samozrejme, to som nehovorila na, na zmierovaní, pretože balík parlamentu bol schválený, tak ako v posledných rokoch, um, bez diskusie, ale samozrejme rozdiel s um, súčasným v súčasnom roku v porovnaní s minulým, že plne využívame prostriedky Eh, uvoľnené podľa finančného nariadenia. No a to samozrejme prípravné aktivity v obrane, to, pretože Rada a komisia nie je to aktivita parlamentu a veľký počet ide na toto, ale je to poprvýkrát, keď prvýkrát maximálne eh, využívame tieto prostriedky. Takže vo všeobecnosti by som chcel povedať nasledovnú vec. Ako viete, minulý rok, keď bol dohodnutý rozpočet, rovnako v rámci preskúmania v polovici, a tak sme urobili škrte v kruhu 1 a tie nárasty z minulého roka museli byť vykompenzované škrtmi tento rok vo výške 200 miliónov eur, takže tú pozíciu, ktorú som začal v rámci rokovania s radou je, mm, to pochopenie bolo také, že skutočne musia mať škrty a niektoré členské štáty a dokonca aj predsedníctvo zopakovalo, že 200 miliónov musí byť škrtnutých v 1A. Sa podarilo odolať a naopak podarilo sa nám nakoniec získať ešte 105 miliónov eur Takže dolali sme všetkým škrtom. My sme spravili interpretáciu si v polovici platnosti, bolo to napísané bylo na čiernom, že to by nemalo vplyv naš, na našu úlohu ako rozpočtového orgánu. No ak by revízie strednodobom no ako posledné slovo. No 1B nárast e, taký jasný spôsob ako nové prostriedky. To jasne ukazuje, že náš cieľ rozpočtového orgánu e, nie je obmedzené. Neskončilo to do konca tohto MFF. To je samozrejme e, dobrá novinka, dobrá správa pre nás, ale je to veľmi dobré pre správodajcov na ďalšie dva roky. Takže na záver by som snad dodal, myslím, že máme dobrý rozpočet, ktorý reflektuje naše priority a ja myslím, že máme čistý rozpočet bez nejakých skrytých prekvapení na ďalšie roky, na ďalšie dva roky, dva roky e, VFR, nie sú tam žiadne zátvorky, žiadne hviezdičky, čo by že nejak zasahovalo do budúcoročného rozpočtu, obmedzila naše pozície. Preto sa teším na dnešnú diskusiu a chcel by som požiadať kolegov, všetkých politických skupín, aby hlasovali za tento rozpočet, za tieto závery, na ktorých sme sa dohodli na zmierovacom konaní, aby na budúci týždeň hlasovali e, za, keď sa na plenárke bude o tomto hlasovať. Ďakujem pekne. Siegfried, e, a slovo teraz dostane Richard Ashworth, Jens Geier, a potom Nadia Kalvinio, ktorá tu zastupuje generálne riaditeľstvo pre rozpočet z komisie a potom dostanú slovo koordinátori a na záver tí z vás, ktorí by sa chceli vyjadriť a zareagovať na dohodu zo zmierovacieho konania. Richard Ashworth, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcel vyjadriť súhlas s vyjadreniami predsedu a Sigfrida Murešana. Ten výsledok je veľmi uspokojivý a preto by som chcel poďakovať Jensovi Kajerovi a Siegfriedovi Murešanovi, ktorí, myslím, obaja odviedli vynikajúcu prácu. Samozrejme, kolegovia, ste vedia, že do týchto okolností a dosiahli sme uh, veci a preto uh, eh, kruh 5, bo sme mali obmedzený manevrovací priestor, čiže niečo sme dosiahli, ale nie všetko. Ale eh, celkom môžem povedať, že ten náraz o 2,5% je rozumný a akceptovateľný. Ja som veľmi rád, že môžem povedať, že sa nám podarilo dosiahnuť 800 tisíc eur na vytvorenie rozpočtovej línie pre strategickú komunikáciu. To je jedna z dôležitých vecí, ktorú podporili všetky výbory parlamentu a som rád, že sa nám podarilo presadiť tento argument a s tým by sme mali byť spokojní. Otázky ďalších inštitúcií nepôjdem neprejdem to všetko, myslím, že všeobecne ten výsledok je uspokojivý s dvoma sklamaniami, bohužiaľ. Poprvé, to sa týka Európskeho súdneho dvora, kde ja som presvedčený, že je tu dôvod na zvýšenie celkového rozpočtu, ale dopočul som sa, že bude tu revízia možnosť ďalších diskusí o potrebách Európskeho súdneho dvora. No a bol som tiež trochu sklamaný, že e, v rozpočet na budovy boli škrty a to musí byť kompromis, ak môžem povedať. Na záver e, predseda výboru pre rozpočet musí vyvážiť e, názory mnohých strán, politických skupín, rady, komisie a to všetko, ak môžem povedať, proti alebo veľmi veľkom časovom obmedzení, takže nie je to jasné, jednoduchá pozícia, ktorú má predseda rozpočtového výboru, takže prijete tohto rozhodnutia o 4. ráno je tlak na všetkých. Takže ja myslím, že predseda povedať, že bude rozpočtu 160 miliónov eur. Či treba snažiť o tých ďalších 5 miliónov eur a to je to rozhodnutie, ktoré musel on prijať. Ja ďakujem predsedovi za to, ako viedol rokovanie o našom mene. Výsledok je veľmi uspokojivý a ešte raz by som zopakoval slova ďaký na adresu predseda. Ďakujem pekne, Richard. A slovo teraz zastane Jens Geier eh, pre agentúry. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za tie komplimenty, ktoré by som vám rád opetoval. Tá spolupráca bola vynikajúca eh, zo strany parlamentu vo všetkých politických skupinách. to je povzbudivý zážitok. Myslím, že sa nám podarilo spolu so všetkými skupinami politickými nájsť konzistentnú pozíciu a tu udržať. Nie je to vôbec také samozrejme a myslím, že pre prácu v tomto výbore to je veľmi príjemné a povzbudivé. Siegfried ukázal už na tie dôležité body pre agentúry, priorita parlamentu, asi nikoho neprekvapí, bol v tom, že pokiaľ bojujeme s situáciou migrácia utečenskej e, krízy, e, tam to okruh 3, komisia tam navrhla zlepšenia, tomu sme sa venovali. Okrem toho, v rokovaniach sa podarilo dôraz klase na dôležitú agentúru v 1A GSA, čiže agentúra, ktorá sa zaoberá realizáciou projektu Galileo. To je dôležitý inovačný nástroj EU, satelitná sieť. Ja sa vidia teraz veľmi pozitívne. A posilniť to, to sme považovali za primerané a vhodné. Agentúry sú malá časť rozpočtu, ale vždy je to náročná téma pretože keď verejnosť eh, si myslí, že vie niečo o agentúrach, tak je to, že ich je príliš veľa. Mm, krem toho, teraz aj na rade eh, sme zažili, že keď eh, sa hľadá sídlo niektorých, tak veľmi veľa členských štátov sa snaží získať sídlo agentúry, no a preto táto diskusia o agentúrach má vždy také dve tváre, ešte je tu jedna taká vec. Ja by som rád, keby sme do spoločných záverov um, dali vetu, že agentúry s rozpočtom 2018 ich záväzky z medziinstitucionálnej dohody, teda znížiť z personálne stav 5%, že sa im to podarilo. Rada nebola ochotná. Ja mám trochu obavy, pretože ja sa obávam, že v rámci ďalšieho VFR zo strany rady hrozia ďalšie, ďalšie útoky na administratívne výdaje a to sa nebude týkať len agentúr, ale aj inštitúcií. No ako spravodajca na rok 2017, dovolte mi prosím ešte dodať, že DAB 6, opravný rozpočet sme s ním zaoberali v rámci balíka. My sme neboli pod žiadnym, e, nie sme pod žiadnym časovým tlakom, čo najskôr prijali, ale rade sme povedali, že podľa toho, ako prejdú, budú prebiehať rokovania, tak bude vyzerať aj naša motivácia. No a teraz máme, sa nám podarilo nájsť uspokojivé riešenie a preto sa dnes bude hlasovať o opravnom rozpočte číslo 6 a my musíme, a to je súčasť balíčka, my musíme zmobilizovať dnes aj maržu na tom, tomu sa práve venujeme, aby splnili predpoklady na hlasovanie dnes po obede. A tým je moja práca ako spravodajcu pre rozpočet 2017 odbavená, ak sa samozrejme nestane nič nepredvídateľné. Ja vám ďakujem za dôveru a štafetový kolík odovzdávam, odovzdávam Sigfridovi. Ďakujem ešte raz za produktívnu a konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem pekne Jens za túto prácu na spravodajcu v, keď sa hovorilo ten záväzok prijala komisia o mm, záruke pre zamestnanosť mladých. Na, bol predložený návrh opravného rozpočtu, čo sa týka súdneho dvora, ako naznačil Richard. Čaká nás eh, revízia. a s ohľadom na rozpočet opravného rozpočtu číslo 6 vidíme, že členské štáty eh, dajú, čiže Európsky súdny dvor eh, potrebuje ďalšie ľudské zdroje a to je hlavný, hlavný, hlavný dôvod. No a postupy trvajú príliš e, dlho, takže e, súdny dvor potrebuje vyššie prostriedkov čo najskôr. Ďakujem pekne. Pani Calvinio sa zúčastňovala v rokovaní Môžete nám povedať eh, niečo o hodnoteniu komisie tohto zmierovacieho konania? Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda. Silný pán predseda, spravodajcovia, poslankyne, poslanci. Komisia je veľmi spokojná za pokiaľ ide o dohodu na rozpočte 2018, ku ktorej sme dospeli eh, v sobotu skoro ráno po veľmi zdlhavých a komplexných rokovaniach, ako vravel pán Ashworth Všetko treba vnímať z perspektívy. Je to rozpočet 160 miliard, Napriek tomu, že nie všetci, všetky strany budú úplne spokojné a možno tu boli nejaké drobnosti, ktoré by sme si predstavovali nejak ináč. Myslím si ale, že vo všeobecnosti môžeme vyjadriť spokojnosť s veľmi kvalitnou dohodou. Dosiahnutie tejto dohody, ako ste počiarkli, sa ukázalo byť značnou výzvou napriek skutočnosti, že pozície dvoch rozpočtových orgánov e, sa nezdali byť e, až e, tak divergentné ako v predchádzajúcich rokoch, napriek tomu, že všetky inštitúcie sa stotožnili s politickými prioritami pracovného miest, rastu, bezpečnosti. Proces zmierenia, musím povedať, bol tak komplikovaný, ako sme si už zvykli. A zo strany komisie znamenalo veľmi náročné diskusie s oboma inštitúciami. V tejto súvislosti by som rada na tomto fóre počiarkla, že sme boli rovnako tvrdí voči obom inštitúciám, ak to tak môžem povedať, ale v tomto prípade aj osobitne kreatívny. Podarilo sa nám e, zosúľadiť e, rozmanité postoje e, s rôznym mierou úspechu a ústupkov na oboch stranách a som osobitne vďačná rokovaciemu týmu Európskeho parlamentu, ktorý preukázal tú istú vôľu a rozhodnosť dopracovať sa k mm, skvelej dohode, tak ako to bolo aj na našej strane. Takisto si myslím, a nebudem opakovať všetky veci, ktoré už predtým zazneli zo strany predrečníkov, ale myslím si, že parlament by mal byť spokojný e, z dôvodu tej samotnej podstaty e, zmien, ktoré boli zapracované v priebehu zmierovania. Hlavne kapitola 1a tam sú dôležité navýšenia v kľúčových programoch, úspešných programoch, ktoré veľmi ležia na srdci parlamentu, ako viem. A táto dohoda bola dosiahnutá pri plnom rešpektovaní revízie v strede obdobia, čo, ako my vždy tvrdíme, nemá vplyv na pôsobnosť rozpočtových orgánov v iných rozpočtových postupoch a konania, ako ste správne povedali, pán Artvi. Na začiatku rokovania počas tohto roka potvrdzujú, že je tomu tak. Takisto došlo k významnému navýšeniu v kapitole 1b, pokiaľ ide o iniciatívu zamestnanosti mladých. Tým sme počiarkli dôležitosť, e, ktorú prikladajú e, tri inštitúcie boju proti nezamestnanosti mladých, vrátane deklarácie komisie, na ktorú ste pred chvíľou odkázali. Takisto sa posilnili tie agentúry, ktoré sú na tej prvej línii, e, ktoré riešia utečeneckú krízu, takisto význame navýšenie programov v rámci globálnej Európy. Väčšinou sa to viaže na južné susedstvo, východné susedstvo, oblasti, kde sa domnievam, že politická dohoda je úplná medzi inštitúciami, tak ako je to aj v prípade prispôsobenia výšky financovania pre Turecko. Takisto chcem spomenúť, že návrhy parlamentu, pokiaľ ide o pilotné projekty a prípravné akcie, aktivity tie boli zohľadnené vo všetkých kapitolách, to netreba e, znižovať hodnotu tohoto, takže celkovo mi zostáva len pogratulovať rokovaciemu týmu, osobitne predsedovi Artujovi, spravodajcom Murešan a Švord a Gajer, nielen pokiaľ ide o agentúry, ale aj pokiaľ ide o samotný rozpočet roku 2017, som presvedčená a teším sa na tú veľkú väčšinu, ktorú parlament dúfam získa bez ohľadu na stranickú príslušnosť, na hlasovanie na plenárke budúci týždeň a tešíme sa na rokovania budúci november. Ďakujem pekne. Merci, madame Calvino, et merci. Ďakujeme, pani Calvino, a vďaka za pomoc z vašej strany v týchto chvíľach eh, hľadania dohody. Teraz dám slovo koordinátorom, pán Fernández. Ďakujem. Pohovorím portugalsky. A ja by som sa chcel poďakovať rokovaciemu týmu. Počnúc predsedom výboru pre rozpočet Žanom Artuim, ktorý s, veľkou, s veľkým nadhľadom a skúsenostiami dal veľký príspevok eh, k dosiahnutiu podľa mňa úspechu, na ktorý môžeme byť všetci patrične hrdí. Nakoľko ešte nikto nepoďakoval eh, predsedovi komisie, tak eh, myslím si, že je to na mieste. A takisto chcem poďakovať aj všeobecnému spravodajcovi, spravodajkyni Zikvid Morešan, ktorá odviedla prácu, do ktorej boli zapojené všetky politické skupiny. Odviedla skvelú prácu a takisto chcem poďakovať Richardovi a Šulatovi za tú ťažkú úlohu, ktorú naplnil a síce e, rokovať s ostatnými inštitúciami, dosiahol dobrý výsledok. Pokiaľ ide o agentúry, tak e, vďaka aj kolegovi Gajerovi, ktorému sa podarilo zachrániť priority parlamentu a doviesť do dobrého konca naše požiadavky a takisto ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí odovzdali dôležitý príspevok k tomu, aby sme dosiahli takýto výsledok. Zvykneme hovoriť o tých veciach, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť, eh, pokiaľ ide o návrh komisie, ale zabudáme na krátenia, ktoré spravila rada 1,2 miliardy dohromady, 670 miliónov v jednej konkrétnej e, kapitole. Nemôžeme nejakým spôsobom opomenúť práve tieto e, krátenia. 1,2. Takisto sú tu aj čerstvé peniaze v niektorých e, kapitolách. Medzi nimi sú aj tie, ktoré sa, na ktorých záleží aj teda európskym občanom. Hlavne ide o rast inovácie, výskum. Chceme zvýšiť podporu pre malé a stredné podniky a chceme zabezpečiť väčšiu vnútornú a externú e, solidaritu a takisto aj bezpečnosť pre občanov. A toto všetko sa nám podarilo dosiahnuť bez toho, aby sme zabúdali na to, čo znamená tá pliaga tej nezamestnanosti mladých, ktorú treba modulovať. Takisto sa nám podarilo dosiahnuť e, úspechy aj v oblasti záruky pre mladých. Tak ako som spomínal, to, čo sa zdalo byť na začiatku nemožné, čiže získať čerstvé prostriedky pre dôležité programy, ako je Horizon 2020, nakoniec sa nám to podarilo dosiahnuť. A my sme dokázali konštatovali teda, že revízia viacročného finančného rámca a, a teda v teda strede obdobia nejakým spôsobom neovplyvňuje tú skutočnosť, že každý rok treba na novo pristupovať k vyrokovaniu toho rozpočtu pre Európsku úniu. Ja si myslím, že vzhľadom na túto skutočnosť to vnímam veľmi pozitívne. Niekedy sa obmedzíme len na konštatovanie, že sme spravili to najlepšie vo pohľadu návrhu komisie, ale musím spomenúť, eh, podarilo sa nám zrušiť tie krátenia rady na úrovni 1,2 miliardy a ďalej ešte pokiaľ je o komisiu, v rámci e, týchto rokovaní aj ja som e, musel konštatovať tú, tú silu, rigoróznosť a, e, a takisto ten jednocit, ktorým pristúpil k rokovaniam predstaviteľ komisie a komisár. Aj to je dobrý signál, pretože vyvoláva pozitívne očakávania aj pokiaľ ide o budúce rokovania a pokiaľ ide o dôležité výzvy, ktoré sú pred nami a ktoré budú predmetom rokovania. A sme si istí, že budeme môcť očakávať rovnakú mieru záväzku zo strany parlamentu, ale takisto aj zo strany komisie, konkrétne komisára. Ďakujem. Ďakujem, teraz dám slovo už som povedal, že koordinátorom alebo tieňovým spravodajcom, pán Levioty. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za slovo. A ja sa chcem pripojiť v mojom vystúpení k poďakovaniu spravodajcom Murezanin, osobitne Ashworth, kolega Gajer. Takisto chcem poďakovať pánu predsedovi za prácu, ktorú odviedol, odviedol počas tých náročných dlhých 16 hodín rokovaní. A museli sme sa konfrontovať aj v rámci tohto času aj ako parlamentná delegácia s mnohými vecami. Nebudem sa pozastávať pri všetkých eh, položkách a ja chcem vyjadriť všeobecnú spokojnosť a poďakovanie spravodajcovi, predsedovi za veci, ktoré sa podali dosiahnuť v kapitole 1a ja si myslím, že je nepopierateľné, keď konštatujeme, že v tomto bode sme dosiahli víťazstvo tak z pohľadu politického, ako aj z pohľadu obsahového. Pretože 105 miliónov eur navýšenie to nie je malá suma. To je určite podstatné číslo. Chcem poďakovať spravodajcom a vám, pán predseda a teraz troška prehlbím ten môj argument. A vyzdvihnem e, to úsilie, ktoré ste museli vyvinúť, pokiaľ ide o rokovanie s takouto stránkou mašinériou, ktorá je považovaná za slabú, teda rada. Vy ste opäť pripomenuli, že sme sa ocitli v diskusii s radou, kde bol len jeden minister a kde väčšina predstaviteľov štátov nemala žiadny manevrovací priestor z pohľadu toho, čo im diktovali ich e, národné vlády a tým pádom tá marža pre rokovania e, z nášho pohľadu, ako aj z pohľadu komisie, ktoré chcem samozrejme poďakovať, tie boli obmedzené a tie boli malé. Tento priestor a táto marža. Z toho vyplynulo, že mnohé tie požiadavky, ktoré boli prednesené zo strany parlamentu, a ktoré sme my podporovali v rámci tých dlhých mesiacov, kedy bola na úrovni spravodajcu formulovaná vízia parlament, e, parlamentného rozpočtu, tak mnohé tie požiadavky neboli uspokojené, nenašli sme, nedočkali sme sa reakcií. Ja som bol milo prekvapený, keď som pán predseda videl, akým spôsobom bola tá diskusia vedená, riadená a akým spôsobom vlastne k tomu pristupovala aj samotná rada. Tu ma prekvapila hlavne skutočnosť, že sa sústredilo na ten výsledok samotný a nie na tú východisko, na východiskový bod, e, teda výpočet marží. Vychádzalo sa teda z tohoto a nie z, naopak z tej nevyhnutnosti a z tých záväzkov, ktoré e, bolo treba uspokojiť. Je tu istá nejednoznačnosť, istá ambivalentnosť v rámci takéhoto, e, takéhoto obsedantného výpočtu marží alebo vypočítania marží ktorý potom takto viaže radu a zväzuje. Ja súhlasím so spravodajcom Moresanom, pokiaľ ide o štvorku. 80 e, miliónov sme krátili Turecku, pretože nie sú splnené všeobecné podmienky, pokiaľ ide o ľudské práva, pretože nie sú dodržiavané minimálne štandardy v oblasti demokracie, pretože tam rastú tie problémy, ktoré zaznamenáva táto krajina. A potom tú rezervu e, tých peňazí, tie si dáme bok. E, z toho, z, z, zo strachu, že Turecko môže požadovať nejakú ďalšiu tranžu, ktorú by sme mali platiť z dôvodu riešenia krízy sírskych utečencov, tak aby sme to potom brali od e, členských štátov. Čiže my musíme takto viazať e, peniaze Európy, e, takže kvôli tomu, že členské štáty nie sú ochotné prispievať. Toto je obrovská anomália musím povedať, že napriek tomu úsiliu, ktoré bolo vyvinuté, a ja chcem e, zopakovať, že som e, plne presvedčený o tom, že to bolo kvalitné a úprimné, že napriek e, tej snahe, ktorá bola vyvinutá, sú tam stále momenty, ktoré nám dávajú dôvod na nespokojnosť. Ja si myslím, že je dobré, že sa nám podarilo dosiahnuť zvýšenie aj v iných kapitolách 3, 4, ale dokonca sa nám nepodarilo do niektorých e, rozpočtových položkách e, ani vstúpiť do diskusie ohľadom niektorých týchto vecí a dokaz, nedokázali sme otvoriť diskusiu, prečo parlament vníma tieto veci za mimoriadne dôležité. Myslíme si, že nakoniec sú to čísla, ktoré sú výrazne vzdialené od čísiel, ktoré pôvodne prezentoval Európsky parlament. Nám sa nepodarilo ale obhájiť a vysvetliť rade, aké sú naše obavy, ktoré sa viažu k tým jednotlivým položkám, a čo nás teda udivuje. Ja už budem končiť, pretože nechcem obrať ostatných o priestor diskusí. Ešte k otázke tej metodiky. E, dve veci, pán predseda. Tri, tri veci, veľmi stručne postoj rady sa mi zdal e, veľmi nevhodný v troch veciach. E, hlavne, poprvé, snažili sa v rámci diskusie, ktorá prebiehala ohľadom kapitol 1b, záruka pre mladých, snažili sa, ako to povedať, snažím sa nájsť slovo vhodné, ktoré nebude príliš silné, snažili sa troška e, nepodloženými údajmi v niektorých krajinách deformovať tú diskusiu, pokiaľ ide o niektoré konkrétne krajiny. Čiže snažili sme sa to pozastavili a snažili sme sa opierať o skutočné údaje. Ďalšia vec, ktorá je dvo- zdrojom nejakej nespokojnosti z pohľadu metodického je, že v kapitole 4 nebol dodržiavaná dohoda, ktorá bola dosiahnutá, tá vôľa, ktorá bola prejavená, pokiaľ ide o linie, ktoré sa týkajú humanitárnej pomoci, musí to byť pokryté až na 50%, v prípade niektorých dokonca 100%. A Urva, tam došlo k zvýšeniu 6 miliónov, ale o milión a pol boli menšie tie platobné prostriedky. 50-percentné minimum nebolo teda rešpektované, pokiaľ ide o tie rozpočtové prostriedky, ktoré majú byť na takéto účely vynakladané. Ďalej, zredukovanie toho, ten džentlmenskej dohody, ktorá pochádza už dávnejšia a potom sa to prejavuje aj v rozhovoroch s inými inštitúciami. Podarilo sa nám samozrejme dosiahnuť niektoré veci, ale ja si nemyslím, že môžeme povedať, že tento rozpočet sa približuje tým želaným výsledkom. A to nie len z pohľadu numerického alebo číselného, ale aj z pohľadu želaní politických e, na úrovni parlamentu. Každopádne chcem poďakovať e, a spravodajcom, pánovi predsedovi, pretože ja som bol svetkom aj toho fyzického, samotného fyzického úsilia enormnej práce. Ehm, pán Vioti, jedna vec by vás mohla uspokojiť a takisto i všeobecného správodajcu, ale pokiaľ ide o 2019, je to, že strednodobá revízia sa rozhodla tie, bez diskusí o výročnom rozhodovaní tie, tie by boli mohli e, ehm, pomôcť tej strednodobej revízii. Takže toto je veľmi povzbudivé, veľmi sľubné pre všeobecných spravodajcov na, ro- e, na rok 2019, teda pre vás, ktorí ním budete. Teraz má slovo pán Kolmel. Ešte pán Vioty. Chcel som len povedať, že keď som sa snažil rýchle prejsť týmito bodmi, ktoré som si e, poznačil, zabudol som potom tie veci, ktoré ma uspokojili a povedať. Monsieur Colmel. Pán Ďakujem i ja chcem v prvom rade e, poďakovať e, spravodajcom pánu Esfortovi, pánu Gajerovi. Chcem i vám, pán predseda, poďakovať, nielen poďakovať, chcem vám všetkým i poblahoželať, pretože ja si myslím, že výsledok je to, čo sa dalo z toho naozaj získať. Treba priznať, aká je realita. A tým sa dostanem k mojemu hodnoteniu. Nevidím tu ten e, rozpor medzi radou a parlamentom. Je to celkom logické. My ako parlament máme mnohé nápady, čo by sa dalo prostriedkami spraviť a členské krajiny musia mať tieto prostriedky. Nemôže to byť inak, že totiž oni budú mať iné myslenie ako my v tomto parlamente. Na to by sme nemali zabúdať. A hoci s mnohými podrobnostiami súhlasím a naozaj si myslím, že sme dostali dobre, dosiahli dobré výsledky, pokiaľ ide o tú celkovú líniu, tam som nespokojný, pretože znova sme sa, sa nám nepodarilo tento rozpočet nasmerovať iným smerom. Už sa to tu povedalo. Veľké politické e, línie sú tu nerozpoznateľné. Mohli by sme povedať, že je super, že sa angažujeme proti nezamestnanosti mladých. To každý dokáže podpísať, je to správne. Avšak i to je len také e, drobné doľaďovanie syndrómov, nie príčin. My si musíme klasť otázku, prečo je vysoká nezamestnanosť mladých, zisťovať tie príčiny a potom sa pýtať, aké sú tu konkrétne príčiny. Ak by sme bojovali proti tým, tak to by bolo oveľa hodnotnejšie, ako keď tu tendenčne máme administratívny rozpočet, kde prerozdelujeme prostriedky, kde nejdeme tými veľkými líniami, kde tie zásadné línie ponechávame tak, ako sú celé 10 ročia, je to pre mňa len čisté prerozdeľovanie, ktoré časovo nie je primerané. Mali by sme ísť novými cestami, to by bola naša úloha. Tu musím povedať, že mám ten pocit, že e, sme neboli úspešní. Treba tu robiť mnohé a dnes zase budeme hovoriť o takej oblasti, e, keď hovoríme o tom, že chceme spoločne mať spoločné obstarávanie v oblasti obrany, tak tu si myslím, že zasa ideme cestou nesprávnou. Dá sa o tom hovoriť, ale dokiaľ nevieme, e, e, ako má spoločná obrana vyzerať, tak je predľa mňa nebezpečné zamýšľať na to veľké čiastky, ktoré sa sú není protifinancované zo členských krajín. Podobne ako v azylovej oblasti, tu musíme mať jasnú politickú líniu, čo chce dosiahnuť EÚ a keď budeme vidieť toto, tak si treba premyslieť, aké opatrenia e, to môžu umožniť. To je také moje želanie, ktoré bohužiaľ nebolo realizované v tomto rozpočte. Ďakujem. Ďakujeme pán Kolmel a teraz pán Taron. Nech sa páči. Ďakujem E, ďakujem pekne, len tri pripomienky. Aby som e, neopakoval zbytočne tie blahoželania a všetko ostatné, ktoré si zaslúžia spravodajci. Prvýkrát v živote som si všimol, že estonské médiá pokrývali kompromis, ktorý bol dosiahnutý v piatok ráno ako veľkú vec. Prvýkrát, kedy médiá priniesli informácie ohľadom rozpočtových záležitostí v rámci európskych veci, takže naozaj to muselo byť, e, musela byť veľká, veľký úspech. Ja som si gratuloval sám, že som sa nemohol, zúča- nemohol zúčastniť tých rokovaní, pretože zvyčajne, keď som prítomný, tak nie tak ľahko sa dosahujú tie kompromisy. A po tretie, som troška znepokojený, pokiaľ ide o, o nadchádzajúce hlasovanie v Bruseli, pretože ako si spomíname, môže tu sa objaviť ten súdny prípad, e, alebo ten rozsudok, že sme viazaní hlasovať v Štrasburgu. Ak to bude treba, tak môžeme e, hlasovať tak to môžeme hlasovať teraz v Strasburgu a môžeme sa tým vyhnúť nejakým navýšeniam e, výdavkov súdu. Ďakujeme, pán Taran. Teraz má slovo pán Kristoforu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Len υπάρχει E, ďakujem pekne, pán predseda. Bez pochyby dnes zaznamená, máme veľký úspech ako výbor pre rozpočet. A to vďaka protagonistom, pánovi Zikfridovi Moresánovi, predsedníctvu výboru a všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí boli účastní tohto úspechu pretože v tomto období je to veľký úspech eh, zaznamenať navýšenia v eh, Erasme, v Kozme, pre mladých polnospodárov, pre mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní, pre výskum, pre rozvoj a rast. Toto je nový rozmer pre európsky rozpočet, ktorý poukazuje, že tento výbor citlivo vníma potreby spoločnosti, rastu, hospodárstva, ekonomiky. Nedá mi nepriznať, že toto je obrovský úspech, toto veľké krátenie príspevku pre Turecko, 105 miliónov, ale ja sa stále domnievam, že tie krajiny, ktoré neustále porušujú hodnoty a zásady, na ktorých stojí EÚ, tí, ktorí urážajú inštitúcie EÚ. Tieto krajiny nemôžu dostávať financovanie. Turecko by nemalo mať žiadne finančné prostriedky. No, nielen Turecko, akákoľvek iná krajina, ktorá sa správa podobným spôsobom, by nemala dostať e, takéto prostriedky. Samozrejme, krajina, ktorá okupuje časť EÚ a ktorá neuznáva Republiku Cyprus, členský štát EÚ, krajina, ktorá porušuje medzinárodné a európske právo, nemôže dostávať financie. ten zoznam by nemal byť eh, uvoľnený pre Turecko. Keď sa pýtame európskych občanov, či by sme mali dať čo i len cent z rozpočtu EÚ pre Turkov, tak by sme počuli rozhodné nie. Nikdy by neakceptovali takéto financovanie. Ale takisto si myslím, že je veľmi dôležité, a tu sa chcem poďakovať eh, výboru a spravodajcovi Zigfridovi, pretože opäť EÚ, parlament, ukázal značnú citlivosť e, voči problémom ľudí, ktorí sú opomínaní, ktorí neboli nejakým spôsobom nájdení po okupácii na Cypre. E, z tohto dôvodu, z týchto humanitárnych dôvodov Turecko ešte stále veci blokuje a neotvára záznamy e, v rámci, teda vojenské záznamy alebo archívy na došetrenie týchto vecí. Dnes e, môžeme byť teda patrične hrdí na to, že sa nám podarilo zaznamenať takýto úspech ako výboru pre rozpočet, pretože sme tým zároveň vyslali aj signál, že parlament a komisia hrajú dôležitú úlohu z pohľadu budúcnosti EÚ, ktorá si musela prejsť tak e, náročnými situáciami, tak ťažkými situáciami. Za to sa chcem poďakovať aj za to, že ste zareagovali na naše požiadavky. Merci, madame Toma. Ďakujeme a slovo má pani Toma. Oui, merci, merci, monsieur le président. Ďakujem pekne. E, ďakujem všetkým našim e, týmom, spravodajcom hlavne, ako predrečníci. I ja ďakujem za úžasnú prácu, taktiež za výdrž, pretože to boli dlhé mesiace práce na tomto rozpočte 2018. Ak môžem, keďže pán Fernández hovoril o požiadavkách, on vie dobre, o čom hovoríme do akej mie- na akú úroveň stanovíme naše požiadavky k tomuto rozpočtu EÚ. Škoda, že odišiel pán Kolmel. Tieto úrovne požiadavok, to, to nie sú len plody výdavkov parlamentu, ale často, oveľa častejšie, sú plodom požiadaviek rady k novým politikám, ktoré sa stále navršujú. Pri tejto úrovni požiadoviek treba konštatovať, že to nie sú rovnaké úrovne pre všetkých v tomto výbore. Pre niektorých či pre e, iných netreba sa stiažovať nie na zlú atmosféru či e, efektivitu tohto výboru, treba len konštatovať, že nie sme všetci na tej istej úrovni požiadaviek, keďže z môjho pohľadu nad rámec politického víťazstva, symbolického víťazstva i číselného víťazstva k, ku kapitole číslo 1, už tak ja si myslím, že Sú tu len také odrobinky pre zvyšok rubrík. A pri tomto politickom víťazstve trvám na jednej veci, vy ste to už povedali, pán predseda. Môžeme sa tešiť z toho, že prekážky spojené s predošlými rokovaniami boli e, e, e, odstránené. Ak by sme pri minulých rokovaniach neboli bývali spravili tie chyby, neboli by sme mohli dosiahnuť toto dobiehanie k minulým rokovaniam. Takže z môjho pohľadu pri politickom víťazstve ozaj výraznom tohoto rokovania musím povedať, že k zvyšku som veľmi zatrpknutá. Prečo? To som povedala už na zmierovaní. Je tu určitá miera rozpočtovej neúprimnosti, ktorú netolerujem. Pán Levioti o tom povedal už pár slov. Skôli to rokovania, eh, pokiaľ eh, principiálne pre nástroj pre Turecko, kde rada nechcela to dať do popredia svojho rokovania a to podľa mňa nie je priateľné. Avšak, predovšetkým musím povedať, Vy ste povedali, že sa tešíte e, e, z budúcich rokovaní e, na rozpočet 2019. Ja sa neteším Poviem vám, ako som prežívala, a nebola som ani spravodajkyňou, mala som ten dojem, že my sme dali na poslednú chvíľu, tri dni pred rokovaním sa doplnili nejaké aspekty, potom nám povedali, aby sme sa dvojnásobne koncentrovali voči rade po jednu, počas jednej noci, až kým nepotvrdíme naozaj vyhľadnutý. Tam nejde o tie tri malé sendviči, zavretí na dva zámky, až kým sme neboli prinútení povedať v poriadku. Ja som to zažívala ako, ako obťažovanie, ako branie z, e, rukojemníkov. Ja som to veľmi zle zažíval. A pán Gaj e, si zobral ako e, rukojemníka opravný rozpočet 2017. To, to ale nemôžete brať e, ako rukojemníkov osoby. Na budúce ja, tak to nemôže fungovať. Tento parlament naozaj bol ponížený. Ja som mala pocit poníženia pri týchto rokovaniach. A to nehovorím o, o kolegoch, ktorí už povedali, e, teda nehovorím o prístupe rady, ktorý nám e, posielal E, úbohých funkcionárov a pritom všetci ostatní ministri EÚ sa e, promenujú e, tam, kde sa hovorí o sociálnom pilieri, ktorý vôbec nemá právny ani rozpočtový dopad. Rozpočtovo to nemá žiaden, žiaden dopad. Tam sa predvádzajú ako pávy. Ale tam, kde sa dejú seriózne, vážne veci, ja nie som spokojná. Mňa nerešpektovali v rámci môjho mandátu a to, takto vlastne nerešpektovali európskych občanov. Som zatrapknutá, ako prebiehalo toto rokovanie. Naozaj hovorím priamo od srdca e, e, to, čo mám na žalúdku, čo mi leží na žalúdku, ale musela som to povedať Ďakujem, Izabel, že si nám doplnila tieto výrazové odtienky k tomu celému procesu e, zmierovania. Posledný rečník bude pán Rübich. Ja, recht herzlichen Dank, äh, Herr... Ďakujem, pán predseda. E, s tými rokovaniami som v podstate e, spokojný, pretože prebiehli tak ako vždy. A to je dobre, že tam neboli všetci ministri, pretože by to bolo bývalo ešte ťažšie je jednoduché e, e, byť e, pre rozpočtov, byť pri, pri malom rozpočte to oprávnilo i naše požiadavky pre viacročný ďalší program, že sa dodržuje Lisabonská zmluva a o, o, o, žiadame z národných rozpočtov 1,24 z HDP, pretože tu máme teraz rozpočet, ktorý je, sa po, rieši vo výške nižšej ako 1% e, HDP a pritom štáty členské majú 30-40% k dispozícii a my tu škrtáme čiarky do o 4. nad ránom, prechádzame jednotlivé požiadavky, no už tak to je veľká výzva. Ja som z toho vyvodil to, že e, pri viacročnom finančnom rámci by sme mali požiadavku e, uviezť na úroveň 1,24 Videli sme EU rady pri Horizonte 2020 bola rada flexibilná. Tu sa chcem poďakovať komisárovi Ettingerovi, Ettingerovi jeho týmu. Vychádzalo sa z 10 miliónov. Tie ťažiská sa veľmi správne stanovili a vonkajšie dopady stanovenia týchto ťažisk boli dobré. Obyvateľstvo to dobre vníma. E, média o tom v podstate neinformovali a to je vždy dobrý znak, pretože e, tým pádom to nebol škandál, ale že to bola e, správna práca a všetci vnímajú, že o 4. ráno sme boli, vlastne mali čakať len na rnejky, ktoré ale neprišli včas. Z tohto pohľadu by som sa chcel aj preto ešte raz poďakovať že sme neodobrali parlamentu revíziu budov, ale že z tých 5 miliónov sa to vyňalo a že tu bola džentlmenská dohoda, ktorú máme s radou a komisiou, že sa rešpektuje. Podľa mňa je to vývoj správny. Máme tu toleranciu s radou a komisiou, ale i rešpekt vzájomný sa zachoval a to je vlastne vec recipročná, že keď sa obchádzate dobre spolu, tak výsledky sú e, dobré. A mňa teší, že ten týždeň sme nemuseli rokovať do 4. E, ráno v útorok. Ak by neboli vyšli tieto rokovania, tak by sme e, naozaj rokovali ešte v útorok ráno to, by, to nám ušetrilo náklady, takže tu ide naozaj o úspory. Ja by som odporúčal, ak je to možné, pán predseda, aby maximum trialógov a zmierovaní robili e, v Európskom parlamente, pretože keď e, je to tu, tak my e, máme na starosti protokol, dáva to pozíciu síly, keď vediete protokol a prostup Mohlo by možno um, mysliteľné, že by to bolo na striedačku u nás a na pôde rady do tej miery chcem poďakovať vám, pán predseda, že ste to dobre e, e, zvládali a že sme dospeli k pozitívnemu výsledku. Myslím si, že dosiahnutá vec je naozaj e, pre nás uspokojivá. Ďakujeme pekne. V tomto štádiu poprosím našich spravodajcov, a našho spravodajcov by to stručne uzavrel. Už ťažko niečo dodať. Je tu dobrý rozpočet, veľké čiastky pre jednotlivé kategórie. Pošilnili sme takisto agentúry E, možno sme nemali dostatok sendvičov, ale o rok to určite bude lepšie. Teším sa na e, hlasovanie o rozpočte v pléne. Pán Ashworth, nič e, nedodám. Jens, takisto nič. Takže vám ďakujem, vážení kolegovia. Myslím si, že teraz by sme sa mali vyjadriť respektíve nemôžeme sa vyjadriť k Štrasburgu. E, dúfam, že to, e, nikto nevidie nič nepohľadné. Za 10 dní, ktoré máme pred sebou, by sme sa mali vyjadriť k hlasovaniu v pléne. Správa e, bola predložená zmierovaciemu výboru v delegácii parlamentu správa o spoločných záveroch zo soboty rána a tam sa pripojiť čo najskôr spoločný text k rozpočtu 2018. Plén má, NUM má potom 10 e, dní na vyjadrenie sa. E, hlasovanie by malo byť 30. novembra, rozprava 29. novembra. Z balečku vznikli 4 texty, o nich sa bude hovoriť a tie tiež budúci týždeň sa predložia plénu. Nástroj flexibility, marže, a poslednú minútu do, doplnené, mobilizácia z Fondu Solidarity a opravný rozpočet číslo 6 na rok 2017. E, Ten rozpočet, ktorý budeme hlasovať, nám určite umožní rozbehnúť Európu, e, že bude napredovať a nepôjde na okraj. E, teraz ide o výročnú správu o finančných aktivitách Európskej investičnej banky. Pohovorí Eider Gardia Zabal. Ďakujem eh, mnohokrát, pán predseda. Rada by som pohovorila veľmi stručne, ak to ide, o tejto mojej správe. Pretože veľa času sme venovali predošlej rozprave a sekretariat si takisto nemyslí, že k tejto správe by mali prebiehať dlhé rozpravy, pretože som to už e, prezentovala pri prvom rokovaní. Možno by som zvyhodnotila niekoľko pozmenujúcich návrhov, bolo ich 21, hoc aj väčšina z nich sú veľmi podobné, Podobá sa to i na môj pôvodný návrh, len sa to tu doplňuje. Tak sa aj ľahko nájde dohoda. Väčšina tých návrhov bude teraz chválená. Diskutovala som i o tieňo, s tieňovými spravodajcami Hovorili sme o cieľoch tej správy. Hovorili sme o tom, že je potrebné zaoberať sa časťou práce EIB, e ktorá sa týka kontroly a transparentnosti. My by sme však nemali len hovoriť o pozitívnych veciach, čo robí banka, ale takisto by sme ju mali tlačiť k neustálemu zlepšeniu Mali by sme ju brať ako akýsi referenčný orgán, pokiaľ ide o otázku kontroly, zodpovednosti eh, a transparentnosti. A z toho vyplýva i tá moja ambiciozná pozícia zachytiť toto všetko v tej správe. Možno bude treba predložiť dva kompromisné návrhy, <clears throat> pretože väčšina z tých pozmeňujúcich návrhov smeruje k rovnakým výsledkom. Ide o odstavce 8 a 11. Tu je množstvo podobných pozmeňujúcich návrhov. Pokúsim sa tam teda pracovať na kompromisnom návrhu, najmä u 11. Pretože tam sa nám nepodarilo dosiahnuť zhodu s spravodajcom. Bude teda ten odstavec treba prepracovať. No a potom ešte jeden konkrétnejší komentár. Predložilo sa niekoľko pozmeňujúcich návrhov politických skupín, ktoré mali poukázať na určité projekty EIB. Korektne E, nespochybnem, že to tak bolo. Nemyslím si však, že by tu mali upozorňovať na jednotlivé prípady, jednotlivé projekty. Toto by vlastne malo byť e, zhodnotenie obecných projektov a tiež mal by tu byť určitý výhľad do budúcnosti činnosti EIB. A pokiaľ si každý do svojho návrhu dá nejaký projekt, ktorý podľa neho nefungoval, nuž tak to povedie k roztrieštenosti tej správy. Tá správa naozaj by sa mala pozerať do budúcnosti, mala by sa zamerať na toto a pokiaľ ide o kontrolu tých jednotlivých projektov, tak je to vec našich kolegov z výboru pre rozpočtovú kontrolu. Myslím si, že ide o ďalší problém tzv. pricingu, kde nemám veľkú podporu, budem sa snažiť ju hľadať. Dúfam, že sa mi podarí presvedčiť i ďalšie politické skupiny, aby príslušné odstavce podporili, pretože tá záruka, ako i ten pricing, no už tak to sú podľa mňa veci, ktoré ešte možno zmeniť, aby sa vyšlo v ústrety niektorým sektorom a typov podnikov a tiež konkrétnym krajinám, pretože tie bankové podmienky sa e, krajina od krajiny líšia, sú iné v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Rumunsku a my by sme chceli, aby EIB lepšie využívala svoje nástroje aby pritiahla viac investícií do určitých sektorov a určitých krajín. A pokiaľ ide o pricing, oceňovanie, no už tak, aby tie ceny používala ako určitý nástroj uznania pridanej hodnoty pretože sú tu projekty, ktoré sú zaujímavé i z bankového pohľadu i zo sociálneho pohľadu a to by sa malo príslušne oceniť. Sú to napríklad projekty, ktoré kvalitne plnia stanovené kritéria a podobne. Mali by tedy dostať eh, známku excelentnosti a tieto projekty by cez eh, pricing mali byť eh, ocenené a podporené. To sú dve témy, ktorých ešte panuje eh, rôznorodosť názorov, kde bude treba ešte rokovať a čo najskôr predložím nový návrh a ešte pár mandátov, ktoré sa týkajú externého mandátu EIB. My začíname druhé kolo rokovaní. Zajtra budeme v trialógu sa venovať ďalšej verzii tých príslušných odstavcov tak aby sme dosiahli, dúfajme, dohodu, aj keď ide o vonkajší mandát IB. Ja ďakujem EIDER za vašu správu o EIB. A teraz dám slovo teňovým spravodajcom. Ako prvý pán Ali, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani Gardia Zabal, kolegyne, kolegovia, a na úvod by som rád zdôraznil, lebo správa sa venuje mnohí širokému spektru aktivít EIB a rád by som vysvetlil niektoré z našich návrhov. Aj skôr úloha banky podporu rastu a zamestnanosti je nenahraditeľná, ale namiesto toho, aby sme hovorili o veci na súčasné politické výzvy v rámci a e, mimo EÚ by sme mali hovoriť o socioekonomických výzvach. V našom mieste, keď hovoríme o strednodobom náraste požičiek EIB, e bolo by dobré uvieť tam referenciu v operačnom pláne na rok 2017 až 2019, e, ktorý príjma v januári. Týkajú sa to dotácie výkonnosti a priority skupiny na ďalšie 3 roky. V súčasnosti banka pripravuje ďalší operačný plán na roky 2018 až 2020. Ďalšie návrhy v CECO plnenia by sme chceli zdôrazniť prijatie EIB čestného prístupu s ohľadom na a, politiku a rovnako ďalšiu revíziu príslušných tých eh, banky dočasný prístup bol prijatý eh, v júni 2017. No a čo sa týka odpadnosti, tak by sme mali zdôrazniť, že EIB začala revíziu a politiky o znamovateľoch. Očakávame, že na základe eh, tých o benchmarkoch zjednodušené jednodušené dokumenty, lepšie prístupné by mali byť eh, predkladané a navrhované. Čo sa týka otázky finančných aktivít eh, skupiny EIB, hlavne posilnenie odhľadaní správ komisie, musíme si uvedomiť, že bude relevantné len pre finančné nástroje, mandát implementovaný skupinou EIB v mene EÚ a tak nesmieme miešať, eh, ktoré sa týkajú mandátov aj B. o zdravo, Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Ali. A slovo teraz e, dostane e, pán Fernández. Ďakujem pekne. Pán, Fernández, e, pán predseda, budem ho vystúpiť mene Zigfrida Murešana, ktorý bohužiaľ momentálne tu nemôže byť, pretože má iné povinnosti. Teda hovorím v jeho mene poprvé. Ďakujeme za správu a za vynikajúcu prácu. Mm. excelentnosť závisí tiež od ambícií, ako povedala pani Toma. Ak by som pani Toma, tak by som povedal vynikajúcu správa, ale no to otvorené tieto, tieto úvodovky a pokračujem mene pána Murešana. On súhlasí s väčšinou bodov e, tejto správy a ten témy, ktoré by rád a to je ten dôvod, prečo predložil pozmeňujúce návrhy na pozmeňujúci návrh 52. To by komisia ďalej prispievala a tak, aby všetky členské štáty boli vybavené nevyhnutnou odbornosťou a expertízou, tak mali prístup k nástrojom, IB musí posilniť eh, svoju úlohu, a dáte eh, pokytovať technickú pomoc, poradenstvo na zníženie na prekonávanie rozdielov. a To je pozmeňujúci návrh číslo 14. Eh, v pozmeňujúcom návrhu 121 uvádza otázka spolupráce s národnými eh, bankami a táto spolupráca musí byť posilnená eh, tak, aby vznikli synergické efekty medzi štrukturálnymi fondami a nástrojmi, a finančnými nástrojmi. Pozmeňujúci návrh 27 sa potrebuje koherentnosti medzi nástrojmi EIB, aby boli dosiahnuté všetky ciele. My podporujeme kredit a rating AAA ako prioritu, ale mm, samozrejme EIB musí ďalej pokračovať v financovaní projektov, ktoré sú spojené s rizikami, to je jeden z cieľov rovnako. Je tu potreba zvýšiť strop ELM v susedných krajinách ktoré majú väčšie problémy kraciou. A nesmieme tiež zabúdať na malé a stredné podniky, ktoré sú mimoriadne dôležité pre naše hospodárstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Fernandéš. Pán Zany, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne ako hovorila pani spravodajkyňa, tých eh, bodov kompromisu nie je tak eh, veľa, eh, pretože tu bolo viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré to ovplyvnili. Dve otázky, ktoré z môjho pohľadu sú dôležité. Prvé, prvá vec, o nej sa diskutovalo aj pokiaľ ide o rozpočtu na budúci rok. Turecko, Turecko nemá dostať prestupové prostriedky ale je to jedna z krajín, ktorá dostáva od Európskej investičnej banky najviac úverov. E, je to jedna z krajín, teda, ktorá dostáva najväčšie úvery a myslím, že je na 7. 8. mieste z pohľadu získaných úverov pred mnohými, mnohými krajinami v rámci EÚ samotnej. To, čo som zistil z rozhodnutia, ktoré bolo prijaté z pohľadu rozpočtu, áno, môžu byť nejaké technické prekážky, pokiaľ ide o reguláciu a pokiaľ ide o riešenie niektorých eh, rozpočtových položiek, eh, nejakých eh, prostriedkov, ale ako náhle sa objaví politická vola, tak je možné konať. Myslím si teda, že bude nevyhnutné zatlačiť na IB opierajúc aj o to, čo sa udialo z pohľadu všeobecného rozpočtu, tak aby sme dokázali prehodnotiť tie prostriedky, ktoré sú uvoľňované pre túto krajinu, aby tam neboli zvažované len ekonomické a hospodárske kritéria, ale aj takisto dodržiavanie ľudských práv a demokracia, tak aby sme to zvažovali. E, je možné, že budeme požadovať e, presmerovanie týchto prostriedkov na krajiny, ktoré sa nachádzajú v rámci hraníc únie. Druhá vec sa týka prístupu k údajom. Je jeden z najsilnejších ekonomických nástrojov, ktoré má Európska únia vo svojich rukách a je to najväčšia úverová inštitúcia verejného charakteru na svete a môže, eh, ak nie možno relevantným spôsobom, eh, tak minimálne dôležitým, ovplyvňovať hospodársky rast niektorých krajín. Z tohto dôvodu je dôležité, aby zákonodarcovia, teda my, komisia, spolu s účtovným dvorom, mali prístup k väčšiemu množstvu, pokiaľ možno aj podrobnejšiemu, množstvu projektov, ktoré sú predmetom financovania zo stránky EIB. Toto sa vždy v minulosti neudialo. E, v poslednej dobe tu máme aj som celá teda správu účtovného dvora o FC, ktorá hovorí o nedostatku prostriedkov, ktoré sú poskytované zo strany EIB. Teda myslím si, že nastal čas, aby sme ho požadovali vzhľadom na dôležitú úlohu EIB zvýšenie eh, miery komunikácie z ich strany, hlavne pokiaľ ide o citlivé údaje vo vzťahu k niektorým projektom s inými inštitúciami EÚ, tak aby sme aj vo našich správach eh, sme dokázali lepšie nasmerovať eh, tie aktivity alebo ich zhodnotiť, ktoré robí táto inštitúcia a tie projekty, ktoré chceme naplniť týmito prostriedkami, že nakoniec budú úspešne završené a že potom ich dokážeme aj hodnotiť, povedzme, objektívnym spôsobom, aby sme teda disponovali dostatočným množstvom údajov. Ďakujem. Merci. La parole est maintenant à madame Maletic. Ďakujem pekne, slovo dostáva pani maletiče. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež rada poďakovala spravodajkyni za vynikajúcu správu, rovnako tieňovým spravodajcom za ich príspevky. No, ako spravodajkynia, stanovisko regi musím povedať, že sme boli trochu prekvapení, pretože sa nám nepodarilo a mne sa nepodarilo nájsť konkrétne informácie o aktivitách EIB, ktoré súvisia s koheznou politikou, aj keď, keď sa pozrieme na zmluvu, článok 309 definuje, že EIB mala, po, mala podporovať jednotný trh, ale tiež podporu, podporovať zastávajúce regióny. No a v nariadení spoločných e, ustanoveniach, ktoré súvisia s koheznou politikou, sa zdôrazňuje, že EIB by mala podporovať pokles e, rozdielov medzi regiónmi. V podstate neexistuje žiadna osobitná kapitola v správe EIB o týchto aktivitách a o tom, ako skutočne podporujú prekonávanie rozdielov alebo odstraňovanie rozdielov, aj keď porovnáme tie aktivity, ktoré musia vykonávať, je veľmi jasné, že e, kapci na prípravu projektov na úrovni členských krajín a e, majú aké uverí v národnom spolufinancovaní, takže by malo byť jednoduché riať a predsa takúto kapitolu a ja dúfam, že to tiež akceptujete a zaradíte to do záverečnej správy. No a ďalšia vec, ktorá bola trochu prekvapujúca, je, že keď sme e, zanalizovali detailne, že ktorým krajinám v podstate dávajú finančnú podporu, no skončili sme s tým, že v piatich členských štátoch viac ako 50 celkových úverov. Takže všetko ide tým najväčším a najbohatším členským štátom. A to je v súlade s tým, čo je uvedené zo CPR a v zmluve. No, nie je tu konzultácie súvisiace s dopravou, energetikou a, a no, no a viac ako polovica úverov je zameraná do týchto tematických priorít, ale my si myslíme, že by mohla viac venovať inováciám, rozvoju obehovému hospodárstvu, čiže tým novým veciam, ktoré by mali podporiť a pomôcť lepšiemu rastu na úrovni všetkých členských štátov, hlavne veda, prepojenie medzi do a reálnym hospodárstvom, podporu novými myšlienkami. Takže ja som to chcela zdôrazniť, aby sme nezabudli na to, že potrebujeme skutočne potrebujem podporiť aj tejto časti správy. Ďakujem pekne. Ďakujeme. No a tí z nás, ktorí sa chceli vyjadriť, eh, tak už mohli urobiť. A teraz sa eh, vydrím. vystúpi zastupkynia Európskej investičnej banky zástupcom generálneho tajomníka. Ďakujem pekne. A pán predseda, ďakujem pekne za túto príležitosť ísť sa k dialogu o výročnej správe EIB za rok 2016. Ja som veľmi rada. A teším sa z tých slov schvály, ktoré dostala EIB k aktivitám, ale rada by som zdôraznila jednu vec a hovoríme o financovaní Európskej únie a ja by som chcela povedať, že toto je investičné, investičná časť, pretože my podporujeme investície financovaním a objem investícií, ktoré môže EIB podporiť. E, práve sme to zanalizovali makroekonomickým modelom Európskej komisie, spoločné výskumné centrum a tieto vynikajúce výsledky budú predložené aj vám, Európskom parlamentu budú týždeň a to je súčasť aktivít, ktoré dôležitá v rámci EIB na základe údajov, ktoré máme, na základe ekonomického výskumu. To sú to to investičné rameno Európskej únie, implementácie politiky EÚ a finančných nástrojov. No a môžem pokračovať v eh, transparentnosti. EIB posilnila svoje snahy zvýšiť transparentnosť, zvýšiť eh, informovanosť, ktorú poskytujeme o projektoch a budeme v tom pokračovať nie len v projektoch súvisí z EFSA, ale aj s našimi vlastnými projektami. Ako už viete už teraz, predtým než projekt je schválený, tak informácie o projektu sú zverejnené na našej internetovej stránke a tiež zverejňujeme správy riadecej rady a jej zápisnice ako otvorené EIB môže poskytnúť každý dokument, ktorý, o ktorý požiadajú a ktorý nám my chápeme že informácie sú ešte dostupné, takže napríklad kohézia, e, náš cieľ je 27% celkového objemu požičiek. Viete, máme rôzne e, ciele verejnej politiky, inovácie, životné prostredie, infraštruktúra a malé a stredné podniky. Ďalej máme horizont, celé horizontálne politiky, to je klimatická politika a kohezia. Musíme nájsť rovnováhu medzi tými politickými cieľmi, ktoré stanovujú naše riadece orgány. No a ak môžem sa vyjadriť možno ešte k politike oznamovateľa. ako viete, tá sa pripravuje, mala by byť revidovaná čoskoro. Ďalej spolupráca s národnými no, my to je pre nás veľmi dôležité. A my sme zvýšili našu spoluprácu a naše modely spolupráci konkrétne vďaka podpore záruky EFSI. Dostali sme na mnohé ďalšie modely spolupráce a presne včera sa uskutočnila konferencia spolu s Európskou komisiou, kde sme sa zaoberali a skúmali a vedli dialog so všetkými národnými promočnými inštitúciami o tom, čo sa už udialo a aké hm, poučenie môžeme vyvodiť do budúcnosti. Táto práca bude pokračovať, je to veľmi dôležité, ale rovnako veľmi dôležité je, aby regulačný rámec to umožňoval. Takže preto kombinácia ESIF a FC fondov. A to je veľmi dôležitý aspekt na to, aby sme umožnili lepšiu, kvalitnejšiu spoluprácu medzi jednotlivými inštitúciami. No, môžem, tak teraz poviem niečo k menovaniu garancie a oceňovaniu. Ako iste viete, IB je bankou a my poskytujeme pro, e, eh, trhové produkty a tie a sú tým majú cenu na základe rizík a trhové hodnoty alebo trhových cien. Takže je náročné, musíme hľadať spôsob, kde nie cena, dôležitým faktorom sú eh, iné faktory, ktoré tvárov excelentnosť projektu a to je technická pomoc, ktorú poskytujeme, budovanie kapacít, ktoré dávame spoločnostiam alebo finančným sprostredkovateľom, takže sú iné aspekty, vďaka ktorým sú projekty excelentné a nie je nevyhnutne cena. A to môže viesť na trhu a to samozrejme by sme neboli radi, ak by sa stalo. politika NCJ. Samozrejme, my dodržiavame všetky zákony Európskej únie a my tým záujmom očakávame výsledky hodnotenia, ktoré by mali byť eh, zverejne teraz v decembri, no a potom samozrejme budeme musieť eh, vysvetliť našu politiku tiež. V závislosti od výsledkov decembri. Ďakujem pekne, myslím, že to je na teraz všetko. Ešte raz sa som veľmi rada, pán predseda. Dialóg s Európskym parlamentom je pre nás veľmi dôležitý, takže ďakujeme za túto príležitosť. Sme veľmi radi, že máme príležitosť slať ďalšiu správu pretože tento dialog pokladáme za dôležitý a chceme v tom pokračovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujeme za vašu účasť a vašu komunikáciu. Mm, a že vyjadrenie našich kolegov Európska investičná banka zohľadní. Ďakujem pekne, pani Santony. Eder, chceli by ste uviezť niečo na záver tejto rozpravy? Áno, ďakujem pekne, pán predseda, len veľmi stručne. Väčšina pripomienok už zaznela, návrhy boli vysvetlené, je to tak liberáli ako aj EPP. Tieto návrhy budú brané do úvahy, pretože sú v súlade s tou vykonanou prácou. Johnny tu hovoril o tom, že by sme sa mali zamerať na Turecko. Vidím, že ešte tu. Áno, tá otázka Turecka. To samozrejme veľmi súvisí s externým mandátom EIB. Komisia EIB a aj rada s nami súhlasí aj v tom, že by sme mali e, znížiť expozíciu EIB v Turecku, že tie uvoľnené prostredky by mohli byť prerozdelené do iných oblastí, ktoré parlament určil ako prioritné. Samozrejme, že úradne sme ešte s radou nezačali rokovania, ale v zásade sa na tom zhodujeme. Čo sa týka výboru Regia Econ, To skutočne som ešte nemala čas zakomponovať to do svojho návrhu, pretože vy ste to schvalovali len včera. Naše komentáre, ktoré sa týkajú regionálnej politiky, je pravda, že sa reagovali už aj z EIB, ale možno, že niekedy je dobré dať na papier aj tie obavy, ktoré za Európsky parlament máme. Súvisí to s politikou transparentnosti a prístupu k údajom. Ja by som chcel len povedať, že aj v tejto oblasti veľmi usiluje sa o zlepšenie, ale my musíme trvať na tom, aby IBA na tejto ceste vytrvala, pretože pre parlament je veľmi náročné niekedy nájsť isté informácie, ale keď sa s bankou skontaktujem priamo, tak nám tie informácie poskytnú. Niekedy ale hľadáme, kde na internete by to mohlo byť. Takže sú niektoré informácie, ktoré sa hľadajú ťažšie. A posledná pripomienka k tým cenám. Ja chápem, že EIB je banka, že funguje na trhových princípoch, ale samozrejme časť eh, ich aktivít eh, garantovaná z verejného rozpočtu. A preto je na rozdiel od ostatných bank eh, môžeme klásť isté požiadavky. Takže teda tá cena nie je tým jediným faktorom, ktorý hrá úlohu v prípade tých projektov. Ale EIB e poskytuje aj technickú pomoc, a samozrejme chceme, aby vzalo narušenie alebo skreslovaniu trhu, ale myslíme si, že tá cena by mohla hrať aj určitú úlohu pri zvýšení atraktivity niektorých projektov. Ale tie projekty by mali byť hodnotené nielen z pohľadu ceny, ale tiež z pohľadu svojej pridanej hodnoty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Čaká nás 4. decembra v pondelok hlasovanie na výbore eh, pre rozpočet, eh, ktoré sa uskutoční tu v Bruseli. No a teraz eh, mali máte bod o trialógu, to, čo na, nazývame zjednodušenie finančného nariadenia, zjednodušenie. Dúfam, že to nie je zavadzajúca reklama. No a slovo dostávajú spravodajcovia. Richard Ashworth, nech sa páči. Um, thank you, Chairman. I'm rapidly beginning to think that's a little bit of an optimistic term. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, Začínam uvažovať takmer optimisticky, obávam sa. Teraz prebehlo 10 trialogov už k tomuto dátumu. Dobrou správou je, že chýba nám 20 strán o to, aby sme uzavreli prvé prečítanie nariadenia. Takže cieľ je dohľadne. A to je dobrá správa, pretože všetky strany preukázali rozhodnosť eh, uzavrieť eh, tieto práce pred koncom estonského predsedníctva v decembri. Poprvé z toho dôvodu, že by to bolo prakticky nemožné pre nadchádzajúce bulharské predsedníctvo nadviazať na všetku tú prácu, ktorá už doposiaľ prebehla a nadviazať teda na to a potom to doviesť do konca, to by bolo neodôvodnené očakávať takéto niečo od kohokoľvek. A po druhé, musíme poukázať na to, že tak Agri ako aj Regi už ukončili svoju prácu, pokiaľ ide o omnibus balíčky, a vlastne my sme odhlasovali e, ten balíček na výbore Agri dnes ráno a je tu naliehavá potreba, aby tieto nariadenia boli k dispozícii k 1. januáru. Každopádne ešte stále nám ostáva veľa práce. V rámci toho prvého čítania sme dali bokom asi 70-80 článkov, ktoré tie tri inštitúcie sa dohodli, že budú riešiť opäť, že sa k ním vrátia a budú predmetom rokovania do budúcnosti. Na to, aby sme to spravili, tak sme si dali asi 5, respektíve 6 ďalších trialogov, termínov trialogov. V tých trialógoch, odkedy sme vám dali naposledy správu alebo informácie na tomto výboru, tak sme diskutovali procesy auditu, absolutória a vykazovania alebo informácie o tých reguláciách a nariadeniach. hlavne to, čo spomínal pán predseda ako posledné. Parlament si v prvom rade želá zjednodušenie postupov, ale po druhé zároveň aj ich akceleráciu a zrýchlenie. Chceme minimálne e, zabezpečiť e, taký uši, tesnejší kalendár tých e, absolutórií. Chceme uzávierku zabezpečiť najneskôr N plus 1. Doposiaľ sme sa v tejto veci ešte nedohodli. Takisto sme pokryli viacero vecí, ktoré sa týkajú procesu auditu E, napríklad to sporové konanie, adversarial procedure, a ukázalo sa ako nedostačujúce takýto typ konania posiaľ. E, nakoniec, ak môžem, pán predseda, pripomenúť tieňovým, ďalšia schôdza, pondelok, večer. A je dôležité, aby sa ľudia zúčastnili, pretože je takisto dôležité, že tieto diskusie sa udejú skôr ako pristúpime k trialógu a nie potom ich realizovať počas trialógu samotného. Čiže pondelok, večer. Ďakujem pekne. Merci. Merci, monsieur le rapporteur, et je vais rendre hommage. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Vítam vaše odhodlanie. Naozaj to nie je jednoduchá práca. Vyžaduje si to vašu prítomnosť na mnohých schôdzach. Určite veľmi zrušujúce svojím spôsobom. Každopádne myslím si, že pokiaľ ide o tý, ten ďalší VRF, VFR e, budeme musieť e, zmeniť a modifikovať celé to nariadenie rozpočte. Ja počujem od ľudí takmer každý deň, že to je skoro nemožné. Možno je to teda e, vhodné finančné riadenie, pretože mnohí, mnohé subjekty odmietajú mať čokoľvek dočinenia s prostriedkami EÚ z dôvodu tých rôznych kontrol, ex post, ex ante, čiže vzniká tu taká atmosféra nedôvery a nemôžeme naďalej takto fungovať, pretože si myslím, že to Európu diskvalifikuje v očiach e, Európanov samotných, teda občanov. A teraz pán Maňka, e, tieňový spravodajca, ktorý zohral dôležitú úlohu. Ďakujem, pán predseda. Ja iba chcem zablahoželať spravodajcom. E, nie je to jednoduché, toľko trialogov. Ja som sa zúčastnil na všetkých okrem jedného, lebo skutočne, keď máme v priebehu E, necelých dvoch mesiacov e, viac ako 10 trialógov, tak je to veľmi náročné všetko, všetko zosúľadiť a sú tam ďalšie a ďalšie veci, čiže to, je to veľmi nabité, ale e, naozaj je, je dobré, že sme pripravení, aby sme, aby sme intenzívne pokračovali v našich rokovaniach lebo bolo by dôležité, aby sme, aby sme to dotlačili do konca úspešného, aby to mohlo už od budúceho roka platiť. Lebo ak by sme to nestihli, tak by nám to celé padlo a bolo by to zbytočné. E, čiže, čiže chcem takisto všetkých aj spravodajcov, aj všetkých nás povzbudiť, aby sme v tom zotrvali, aby sme to dotiahli do konca, lebo naozaj e, od nás to očakávajú príjimatelia fondov, aby, sme, aby, sme, aby to začalo platiť e, od budúceho roka. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Gressle sa ospravedlňuje dnes ráno. Takisto by sme mali vzdať hodu aj jej, pretože vždy je disponibilná a disponuje mnohými znalosťami. E, je možné ju len obdivovať a ja sa na ňu spolieham, že aj ona napomôže tej, tomu zjednodušeniu, ktoré my sledujeme. E, doposiaľ to nebolo tak jednoduché, pretože komisia hovorí, že nemôžeme to zjednodušovať uprostred, e, rovno uprostred toho viacročného finančného rámca. Určite nechceme, aby nadchádzajúci viacročný rámec bol predmetom e, nariadenia, ktoré chceme modifikovať a potom nám bude povedané, že nakoniec takú modifikáciu alebo úpravu nemôžeme robiť. Je nevyhnutné sa ubezpečiť, že ďalší rámec viacročný finančný rámec bude prebiehať paralelne so skutočným zjednodušením nariadenia a na základe atmosféry dôvery a nie dôvery. Chcem sa spýtať, Richard, či to chceš uzavrieť po tom, čo sme si vypočuli aj pán Maňku. Nikto iný sa nehlási, takže nič konkrétne na doplnenie. Jedine konštatovanie, že dúfame, že sa nám to podarí uzavrieť do konca roka, pričom, máme, pričom Agri Omnibus bude riešený samostatne a bude predložený plenárke pred koncom roka. Boli tu isté pochybnosti, či bude možné uzavrieť e, finančné nariadenie alebo nariadenie o rozpočte pred koncom roka. Je nevyhnutné, aby ustanovenia v rámci Omnibusu Agri boli e, účinné už 1. januáru budúceho roku, hlavne pokiaľ ide o pravidla hospodárskej súťaže v rámci Agri. Teraz prejdeme k veľmi dôležitej rozprave. Inými slovami, financovanie zo zdrojov EÚ v Afrike. Chcel by som privítať našich hostí, pán Konvelc, Roberto Dolfi z DG Devco z Európskej komisie, ako aj e, pani Sergej Vočera, predsedníčku obchodnej komory EU Afrika. Už sme mali tú čest e, si ich vypočuť k, pri výmene názorov spolu s AFED na DV v marci. A dnešná diskusia je súčasťou Afrického týždňa v Európskom parlamente po, pred tým piatým samitom Africkej únie a EÚ, ktorý sa má uskutočniť v Abidžane 29. 30. novembra. To je konferencia na... Takisto teda sa uskutoční aj konferencia na vysokej úrovni pod záštitou pána Tajanyho dnes po obede. Takisto chcem privítať eh, poslancov ostatných výborov, ktorí boli pozvaní na túto výmenu. A takisto chcem privítať eh, pani Makovej, predsedničku. Neviem, či je tu už, ale povedala, že príde. Táto výmena názorov eh, prebehne v dvoch samostatných štádiách. Najskôr dostane slovo pán Dans a povie nám niečo o finančných nástrojoch EÚ ktoré sú používané v Afrike a potom pán Rudolfi dostane slovo a ten nám povie, ako Fond pre udržateľný rozvoj eh, nadviaže na tú pomoc, ktorá bola doposiaľ poskytovaná a potom eh, dostane priestor tretí rečník a ten bude hovoriť o subjektoch v Afrike alebo tých hospodárskych subjektoch v Afrike. Čiže najskôr pán Dansk, eh, riaditeľ pre vzťahy medzi EÚ a Afrikou v rámci DG DevCo na komisii. Poprosím vás 12 minút, rečnícky čas, e, dodržujte. Mais je vais être bref. Um, first of all, um... Áno, jasné, a slúbujem, že budem stručný. E, v prvom rade sa chcem poďakovať parlamentu za zorganizovanie tejto diskusie, ktorá je dôležitá, zároveň aj e, veľmi aktuálna Budúci piatok odídeme do Abidžanu, ako ste povedali, aby sme pripravili ďalší summit EÚ, Africká únia. E, ten je dôležitý a síce z toho dôvodu, že máme jasne pocit, a vidíme to aj z tých diskusí, že e, je tu nové a rastúce povedomie v Európe o dôležitosti Afriky. A že začíname e, prichádzať s novým pohľadom nazerania na kontinent. Istým spôsobom tomu napomohla aj migračná kríza, zvýšila uvedomenie si toho, že čo sa deje v Afrike, nezostáva v Afrike a že dopad či už pozitívneho alebo negatívneho vývoja v susediacich kontinentoch priamo ovplyvňuje EÚ. Samozrejme, počnúc e, týmto pohľadom migračným, tak povediac, čo sme svedkami a čo zistujeme, je, že je to veľký, široký kontinent, e, ktorý má viacero víziev, e, v prvom rade demografického, demografickej povahy, ale takisto skrýva obrovské príležitosti a možnosti príležitosti z pohľadu demografickej dividendy, príležitosti z pohľadu ekonomického rastu s obrovským potenciálom v viacerých odvetviach, e, predovšetkým v poľnohospodárstve, s obrovským potenciálom z pohľadu generovania produkcie alebo výroby teda z obnoviteľných zdrojov. Výzva teda pomoci africkým partnerom uvoľniť takýto potenciál je skutočne tou podstatnou témou, ktorá bude rezonovať počas samitu v kontexte kontinentu, ktorý je mladým, ktorý sa zdvojnásobí z pohľadu veľkosti medzi dneškom a rokom 2050 a ktorý sa stane k tomu bodu 2050 eh, najmladším a najväčším kontinentom na svete. Vidíme teda istý posun v prioritách zo strany Európy, čo istým spôsobom odráža aj meniace sa priority celosvetovej rozvojovej agendy. My sme sa dostali z obdobia od roku 2015, ktorému dominovali e, eh, mileniové rozpočtové e, rozvojové ciele a dostali sme sa teraz do obdobia tých ďalších rozvojových gól, e, cieľov do roku 2020 a to sa samozrejme pretavuje na úrovni našej agendy pre Afriku. Dnes sa budem sústrediť na kľúčovú tému tejto časti a síce finančné angažovanie sa v Afrike. Možno na úvod istá charakteristika a síce angažujeme sa na africkom kontinente celou sériou nástrojov. Máme tri geografické nástroje v Afrike, 11. Európsky rozvojový fond, potom je tu DCI, ktorý osobitne financovaním pre juhafrický balík je geograficky aktívny a potom je tu ešte Európsky nástroj susedstva. Nad rámec je tu ešte DCI, tematické programy sú tu DCI, potom je tu DCI panafrický program, potom je tu Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, ďalej nástroj, ktorý pri, prispieva k stabilite a k mieru a potom EDF, intra AKT program, e, ktorý pre, má presah geograficky aj do Afriky a takisto, e, nie výlučne, ale aj e, cez tú africkú, africký mechanizmus pre budovanie mieru, Peace Facility, dôležitý nástroj, ako viete, ktorý nám umožňuje financovanie a aktívnu účasť v oblastiach, v ktorých by sme nemohli za iných okolností byť aktívni v rámci európskeho rozpočtu z toho všetkého dostávame pomerne značnú sumu. E, medzi rokom 2014 a 2020 e, sa predpokladá, že zaviažeme asi 31 miliard eur do Afriky. A to sú peniaze riadené EÚ. A k tomu doplníme príspevky členských štátov EÚ, tak potom samozrejme číslo sa e, pôsobivým spôsobom zväčšuje. Dám e, príklad 2015. EÚ plus členské štáty sa angažovali asi na úrovni 21,4 miliardy na tej rozvojovej pomoci v Afrike. 24 miliardy eur. Takéto silné finančné zaangažovanie sa, e, vďaka ktorému sme tým e, top partnerom Afriky z pohľadu tej rozvojovej pomoci, treba vnímať v kontexte, kde aj politicky, myslím, že sme partnerom číslo 1 napriek tomu, že niektorí ďalší, konkrétne Číňania, e, sa jasne pozicionujú alebo majú jasné stanovisko aj voči Afrike. Sme zároveň aj e, či, obchodným partnerom číslo 1. 33 dovozu e, z Afriky pochádza, pochádza z Európy do Afriky a 30, ako 30 vývozov pochádza práve do, z Európy do Afriky. Takisto, takisto sme zdrojom číslo 1, pokiaľ ide o tie sumy poukazované naspäť do krajiny pôvodu, remittances. Do roku 2015 kolektívne to bolo 21,4 miliardy rozvojej pomoci, teda EÚ plus členské štáty. Taký istý počet, e, alebo taká istá suma z tej diaspory Afričanov po celom svete, ktoré sa vrátili v rámci tých e, sum poukazovaných do krajín pôvodu. To bolo teda tiež 21 niečo e, miliardy ako vidíte, v Afrike sa angažujeme celou škálou nástrojov a myslím si, že e, z pohľadu budúcnosti, aby ste už mali možnosť o tom diskutovať s komisárom Mimicom, že pokiaľ ide o budúcnosť, je možné, že budeme zohľadňovať a pozerať sa na toto komplexné legislatívne prostredie cez prízmu viacerých finančných nástrojov a budeme si klásť otázku, či by sme sa nemali snažiť o e, zjednodušenie tých finančných nástrojov, tak aby sme zvýšili pružnosť zjednodušenie a aby sme redukovali tie umelé prekážky, ktoré medzi nimi existujú, tak aby sme dali koherentnejšiu odpoveď na africký kontinent, ktorý sa evidentne stane významnou prioritou z pohľadu vonkajšej činnosti EÚ. Moja druhá pripomienka sa viaže k spôsobom, akými sa angažujeme v rámci našich implementačných modelov. Sme svedkami jasného posunu od tradičných e, spôsobov fungovania prostredníctvom projektového financovania, tak prechod na nové, možno nie až tak celkom nové, každopádne značne sa zvyšujúce preferované modality a spôsoby. E, poprvé rozpočtová podpora, to je nástroj, ktorý nám v konečnom dôsledku umožňuje z pohľadu politickej návratnosti investície a politického dialógu, a teda návratnosti v rámci politického dialógu nám dosahuje oveľa lepšie výsledky, a po druhé, a to Robert to rozvedie troška viacej, blending, také zlučovanie a teraz v rámci nového EIP e, mechanizmus záruk. Čo majú tieto dve veci spoločné je, že v konečnom dôsledku to nie sú len tie rozvojové prostriedky na rozvojovú pomoc, ktoré dosahujú výsledky v teréne, ale použitie takýchto prostriedkov v rámci rozvojovej pomoci, ktoré uvoľňujú čerstvé financie aj z iných zdrojov, a vzhľadom na rozsah e, tých víziev, ktorým čeli Afrika, sa domnievame, že z pohľadu implementácie tých spôsobov a modalít, toto je definitívne ten spôsob, ako k tomu pristupovať. Využívať našu rozvojovú pomoc takým spôsobom, aby uvoľňovala značné finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii buď e, formou verejných investícií alebo súkromných investícií. Ak e, mi dovolíte, tak tu na to uzavriem ako úvod z mojej strany, pokiaľ ide o túto rozpravu. Merci, Ďakujem, pán riaditeľ. Držali ste sa vymedzeného času. Povedali ste nám podstatné veci. Viem, že musíte odísť 11.45, eh, kým dáme slovo 11.45, eh, možno, že by eh, sme mohli dať slovo kolegom, ak sa chcú vyjadriť, vyjadriť pán Dupré. Nech sa páči. Ďakujem pekne nie som veľký špecialista na túto tému, o ktorej práve hovoríte. Sú tu však dve čísla, ktoré ma trošku zaujali a kde e, tie e, čiastky sú porovnateľné. Na určité obdobie povedali ste, vstupy európskych fondov predstavovali asi 21 miliard. Celé 5. Tých 21,5 dobre korešponduje, ak som to dobre pochopil, tomu, čo Afričania, ktorí opustili k Afriku, na to isté obdobie, myslím teda, chcem to tak nejak zjednodušiť, ak by sme zdvojnásobili počet Afričanov, ktorí sem prídu pracovať, namiesto aby sme mali túto celú byrokraciu, čo by to zmenilo? Voilà, c'est la première question. Monsieur Colmel. Prvá otázka, pán Kolmel. Ďakujem pekne, pán predseda. Srdečne ďakujem za veľmi zaujímavý príspevok, ktorý aj napriek tej stručnosti bol obsahovo nabitý. Chcel by som v krátkosti sa zamyslieť na jednou vecou. Presne, tesne predtým sme hovorili o možnostiach zjednodušenia a teraz sme práve počuli, ako komplikovane celá, celý tento mechanizmus rôznych typov podpory vyzerá, keď hovoríme o pomoci pre Afriku. E, myslím si, aby ste to aj pomenovali, e, že e, treba sa o tieto veci snažiť, o to zjednodušenie. Z druhej strany je pre mňa veľmi dôležité odhľadnúť od skutočnosti, že samozrejme treba pomáhať ľuďom v núdzi. Musíme si ujasniť to, čo vlastne chceme dosiahnuť takouto pomocou. A takisto musí byť legitímne, že tú pomoc budeme kombinovať s nárokom a síce nárokom na zlepšenie situácie, predovšetkým, eh, keď, si teraz, keď teraz práve vidíme v posledných rokoch, že je tu enormná migračná kríza, ktorá špeciálne súvisí práve s Afrikou. A tu musím povedať úprimne, eh, nejak mi nenapadajú možnosti a takisto ani nemám nejak slova alebo nejaké, nejakú predstavu o tom, kde sú tie ciele adresované, akým spôsobom sú merané, meraná ich účinnosť. Kto iný by chcel ešte vystúpiť? également prendre la parole parce que je crois qu'on est là sur l'Afrique avec un, un sujet majeur. Je, je tu taká téma, kde demografovia hovoria o tom, že je tu nárast populácie v Afrike až v rozmedzi nejakých 800 miliónov alebo miliarda za budúcich 30 rokov. Ak sa nič neurobi pre e, rozvoj Afriky, kam pôjdu tí Afričania, ak nie do Európy? Je to jeden z najväčších víziev pre EÚ. Vy ste nám avizovali množstvo tých nástrojov, ale nemáme nakoniec tých nástrojov priveľa? A pritom nedostatok peňazí? aby sme našu misiu vôbec splnili. Máme tu obrovskú výzvu, veľkú výzvu, 21 e, eh, miliard, to, o tom hovoril žena, takže asi 0,15 HDP eh, Európy. S Afri africkou diasporou ktorá je asi rovnakej veľkosti. A to je následok práce, ale to by mohla byť aj konsekvencie verejných dlhov. Vidím, čo sa deje v krajinách, napríklad Francúzsko. Je tu určitý objem verejných dlhov, ktoré smerujú, tieto odchádzajú do Afriky. Všetci si musíme e, pýtať, čo robia členské krajiny, čo robí Európa. A či nie je na čase, e, aby nie je na čase, aby krajiny boli trošku kooperatívne a aby sa nekonalo kolektívne vo vzťahu k bývalým e, kolóniám, ktoré sú často v zložitých podmienkach. Takže toľko otázky, ktoré som vám chcel, pán riaditeľ, avizovať ale znova zdôrazňujem, je to téma naozaj kľúčová. Treba ju riešiť inak, než len povedať, že je to naše susedstvo. Ak chceme riešiť migráciu, treba zasiahnuť pri zdroji. Je dôležité, aby naše európske plány pre Afriku prebiehali v partnerstve s africkými orgánmi, aby si e, dostali svojej zodpovednosti, aby sa zbrzdili migračné toky. A keďže ide o ekonomických e, migrantov, je zjavné, že niektoré africké krajiny sú proti návrate návratu týchto ľudí do svojich e, pôvodných krajín. Ešte chcel vystúpiť pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Áno, chcem sa poďakovať za, za hodnotnú správu a chcem nadviazať na vaše slova, vážený pán predseda, lebo naozaj podľa analýz Organizácie spojených národov do konca storočia by sa mal počet obyvateľov Afriky zvýšiť z dnešných 1,2 miliardy na takmer 4 miliardy a to je obrovský nárast a, a preto musíme, musíme tento problém riešiť, lebo ak by tu bolo také množstvo ľudí, ktorí žijú v chudobe, no tak by k nám neutekali milióny, ale stovky miliónov e, migrantov a preto musíme bojovať v dvoch oblastiach. Jedna oblasť je, aby sme pomohli vzdelávať sa týmto mladým dievčatám a chlapcom z hľadiska toho, aby sme tú demografiu zvládli. To je jedna, jedna oblasť. A druhá oblasť je, aby sme naozaj pomohli e, vytvárať pracovné miesta priamo v Afrike a naozaj k tomu treba nejakým spôsobom si urobiť analýzy, že koľko, koľko by to všetko stálo a to nás zavezuje k tomu, aby sme rokovali aj s inými veľmocami, ako sú Spojené štáty americké, ktoré nás tlačia do zbrojenia na jednej strane, na druhej strane oni sami nedávajú financie na dostatočné na rozvojovú pomoc. Čiže nestačí zbrojiť, musíme ísť aj do tejto oblasti a musíme na to získať ďalších partnerov, aby sme naozaj Afrike pomohli. Ďalší problém, ktorý tu je, že dvakrát toľko financií alebo trikrát toľko financií, ako, ako dostáva Afrika na pomoc, idú z Afriky do daňových rajov. To znamená, že je to komplexný problém a celý tento komplexný problém naozaj e, musíme, musíme uchopiť a musíme ho riešiť. Ďakujem. Merci, Donc... Ďakujeme, pán Manka. Teda, pán riaditeľ, by ste chceli reagovať na e, tieto vystúpenia? Nech sa páči, máte slovo. Euh, euh, Ďakujem za vaše otázky, veľmi, veľmi eh, aktuálne. Asi ich eh, nebudem riešiť eh, jednu po druhej, ale začnem snať tak. je to výzva, ako ste povedali, demografická výzva 1,2 miliardy dnes. V roku 2050 Afrika ak sú to správne výhliadky, bude Afrika mať 2,4 miliardy. To je obrovský tlak na, jej, na spoločnosti v Afrike, na ekonomiky, ktoré, e, ten tlak, ktorý je reálny. A ak sa nám nepodarí vytvoriť pozitívnu dynamiku na africkom kontinente, ten tlak e, to v Európe bude reálny. Čokoľvek urobíme v stredo v morskej oblasti. Tieto investície, táto mobilizácia je nevyhnutná je nevyhnutná teraz. Potrebujeme politické partnerstvo ktorý zmení to, čo dnes e, robíme. Prepačte, pán riaditeľ, vy ste povedali, že podľa vyhliadok 2,4 miliardy v roku 2050? V porovnaní s dneškom je to, je to dvojnásobok. Z 1,2 na 2,4 roku 2050 najzarudnenejšia oblasť e, sveta bude i najmladšia. Všetky e, kontinenty starnú, okrem afrického kontinentu. Teda, to si vyžaduje politickú angažovanosť, fundamentálny zlom v tom, čo teraz robíme vo vzťahu e, teda donor, príjemca a len podporujem to, čo ste povedali, menovite, že fondy, ktoré e, poskytujeme, musia byť napojené na agendu politickú. A, s, a e, ten summit v Abidžane môže hovoriť o týchto realitách, ktoré musíme na nich trvať, menovite tých, že, a ja používam často tú, tú metaforu, ak chceme kráčať, potrebujeme dve nohy. To znamená, robíme úsilie, ale je tu i úsilie porovnateľné, ktoré musí byť urobený na strane našich afrických partnerov. Ekonomic, e, ak chceme v ekonomickej oblasti, aby e, Afrika dávala viac e, investícií, môžeme urobiť úsilie my tým, že využijeme rozvojovú pomoc na de-risking, ale snahu musú vyvinúť, musia vyvinúť Afričania, aby zlepšili investičnú klímu. Jedna noha nemôže ísť bez, bez tej druhej. Tak to nebude fungovať. Takže definícia tejto agendy činíme tak, príjme sa v Abidžane. Ak mám teraz pretaviť tie e, ciele, výzvy do konkrétnych bodov, vzhľadom na rast demografický, Afrika by mala vytvárať e, asi 18 miliónov pracovných miest ročne. A to je obrovské množstvo. To je neurobiteľné, nerealizovateľné. Ak chceme vytvoriť viac pracovných miest, musíme rozvinúť kroky, pokiaľ ide o investície, vytvoriť teda ekonomiku pridanej hodnoty a po druhé musíme e, zapojiť ľudí. Nestačí vytvárať pracovné miesta, to je potrebné, aby Afričania e, tie pracovné miesta e, sa ich ujali. Takže mobilizácia vo vzdelávaní, hlavne pokiaľ ide o technic, technickú prípravu, e, profesíne vzdelávanie, to sú body, kde musíme tlačiť na partnerov počas summitov. A to nás vedie k veľmi, veľmi delikátnej otázke, ktorú ale naznačím, a to je plánovanie rodiny, sexuálne a reproduktívne práva. Je to veľmi citlivá otázka pre naši, na niektoré členské krajiny. Avšak bude treba vyvinúť úsilie, aby sme znížili mieru demografického rastu. A to sa nedá urobiť, ak iba prostredníctvom e, vzdelávania žien, dievčat takisto vytváranie pracovných miest pre ženy a tiež úsilie, pokiaľ ide o plánovanie rodiny, takto môžeme znížiť tú demografickú krivku. Ak to všetko máme urobiť, potrebujeme, a tu súhlasím s vami, treba konať silnejšie kolektívne v rámci členských krajín EÚ Vieme, vieme, aké sú tu e, obmedzenia a myslím si, že diskusia o budúcom finančnom rámci nepovedie k výsledku, ktorý by zredukoval e, výrazne vonkajších akcií, dúfajme, rozpráv o, o, o rozpočte vychádza práve z tejto otázky so všetkými tými potrebnými výhodami, ale s tými rizikami samozrejme nad rámec e, e, spravovania to, čo robíme v externej oblasti, treba vyvinúť aj inú snahu, to znamená vytvorenie určitej synergie prostriedkov, ktoré sa spravujú v EÚ a v členských krajinách. Tomu hovoríme spoločné programovanie, ktoré má teda zložité vyhliadky, ale musíme prechádzať, prekonať tie prekážky byrokratické a to je naozaj politická výzva. Tu sa opätovne pokúsime maximálne využiť e, summit v Abidžane a spoločné záväzky a všetky členské krajiny budú zastúpené takmer všetky na úrovni šefov krajín, vlád, niektoré zastúpené ministrami zahraničných vecí. A keď spoločne podporíme záväzky, tak môžeme E, s našimi členskými krajinami uvažovať, ako by sme mohli pre spojaznenie týchto záväzkov e, pokračovať. Nedá sa to robiť len zo strany EÚ, ale tiež naprieč rozpočtov, rozpočtov, ktoré bilaterálne si spravujú členské krajiny. A to ma privádza k poslednej úvahe. Ide o bod, ktorý pomenoval pán Dupche. Vy viete, že to je očividne vec politická a to je otázka, od tej diaspory, čo ona vlastne prináša. My sme sa angažovali, snažili sme sa, aby sme znížili e, náklady. Predtým boli obrovské tie náklady zasielania prostriedkov do Afriky. Už sme ich znížili. Ale zostáva otázka, čo sa udeje s tými prostriedkami? Či by sme nemali vytvárať nástroje na to zvládnutie, aby sa to nepovažovalo, že tie prostriedky, tie peniaze sú, sú len takým malým sympatickým nástrojom, alebo či by sme mohli urobiť niečo, aby sme kanalizovali tieto prostriedky smerom cieľom rentabilnejším, trvácnejším, pokiaľ ide o investície. To je veľmi citlivé, pretože sú to súkromné prostriedky, ktoré patria e, jednotlivcom, súkromným osobom. Je to však určite nevyhnutné. Môžeme nahradiť čiestky e, v 2015 to bolo 20, 21 miliard a 21,4 miliard e, v verejnej pomoci pre rozvoj. To, čo Európa by mohla akceptovať, je veľmi obmedzené, ale druhá vec, tu sa opriem o predošlý bod, využitie týchto prostriedkov nie je vždy rovnaké. A tu si myslím, že verejná e, pomoc pre rozvoj e, je podobná tejto čiastke a to je ten dopad v teréne pre rozvoj trvalo udržateľný týchto krajín 21 miliard majú oveľa väčší dopad než momentálne tých 21 miliard. Dúfam, že som dobre zodpovedal vašim, vaše otázniky. Vy ste tak dobre odpovedali, že ste vytvorili nové otázky. Pán Depre. Áno. Moja otázka e, asi čo si znamenala. Je e, iluzórne predstaviť si, že pri terajšej demografickej krivke samozrejme, že bude klesať pôrodnosť vzhľadom na ekonomiku a vzdelanie, ale nebolo by možné predstaviť si, že, že by sme pres... Asi to ľudí šokuje. Ja si nemyslím, že napriek všetkým prostriedkom, ktoré sme zmobilizovali, že zastavíme migračné e, tlaky zo subsaharskej Afriky. Ako neverím ani slovo k tej demografickej e, komu tlaku sa pridá ešte klimatický tlak, takže neverím, že zastavíme ten tlak. Prvá vec keď je tu transfer od ľudí, ktorí sem prišli a ktorí pôjdu tam. To sa týka súkromných osôb. Nepotrebujete na to e, byrokratické štruktúry. Oni sa o to postarajú sami. Budú mať prístup k zdravotníctvu, vzdelaniu a tak ďalej. Netreba podceňovať to, čo to predstavuje. Súhlasím s vami, že ak by sme mohli rozvinúť mechanizmy, ktoré by z toho urobili kolektívnejšie e, štruktúry pre rozvoj. Chcem povedať, že to množstvo nástrojov národných štátov a na úrovni európskeho rozpočtu, v rozpočte či mimo neho, to je byrokracia neúnosná proste. Niečo treba urobiť, kultúrne zmeniť to v EU. Mali by sme o to pri, prispieť svojim dielom naznačujete e, smerom k organigramu, e, k organizačnej štruktúre komisie, že? Treba urobiť dobrý audit týkajúci sa organigramu komisie asi. Slovo má pán Fernández a potom pán Kolmel. Ďakujem. Zaujímavá a dôležitá rozpráva. Ja chcem sa venovať teda významu vzdelávania a informácií. Neviem, ako by sa dali robiť investície bez týchto, bez týchto častí. Ak tak neučiníme, tak udeje sa opak. Potrebujú tých ľudí, ktorí sa vracajú z EÚ, aby e, to, že sa vracajú do Afriky, môže byť aj problémom Máme tu Európsky fond pre udržateľný rozvoj. Sú tu krajiny, ktoré majú záujem. A to je prvá otázka. A druhá, ak sú tu také krajiny, ktoré majú záujem, keďže to funguje s platformami, myslíte si, že začnú ho využívať kedy, pokiaľ ide o jeho výkon? Ešte v tomto finančnom výhľade? Ak je to potom, tak v poriadku. A ďalej potom blending s tým Európskym fondom pre rozvoj. Aký tu bude výkon čerpanie Európskeho fondu pre rozvoj? To bude druhej časti. Tak ja trošku predbieham prácu. Teraz pán Kolmel. Ďakujem i ja ešte by som chcel v krátkosti do, doplniť otázku. Mal som tu čest e, pred pol rokom na, na, byť na návšteve u Svetovej banke a povedali mi, že v oblasti Afriky a rozvoje pomoci je rozhodujúce pozerať sa nielen na čiastky a peniaze, ktoré používate, ale treba i, i e, sa snažiť o to, aby tu boli stabilné štáty. Inak sú tie peniaze vyhodené von oknom. Je nezaujímavé hovoriť o čiastkách a ich výškach. A potom tieto štáty nemožno e, zaplaviť, nemajú často administratívne štruktúry, ako ich my očakávame. Tu je často teda menej viacej. Nemôžeme zobrať e, všetko a rozsievať akoby e, krhlov a e, liať to do krajín, kde nie sú štruktúry. Nemôžeme očakávať, e, že e, za deň v Afrike sa zmenia štruktúry. To je naozaj ilúz... ilúzia. Pred pár rokmi som mal tú čest e, vypočuť si odbornú prednášku o demografii, uznávaný profesor v Nemecku. Ten jednoznačne povedal, že v tejto oblasti potrebujeme minimálne 20 rokov aktivít aby po 20 rokoch sme konštatovali zmenu. Je ilúzia veriť, že čokoľvek teraz urobíme, sa zmení o 3 roky demografia. To by sa dokázalo zmeniť tak za 20 rokov. Ďakujeme. K tým e, e, štatistikám to zdvojnásobenie populácie. Aké je prerozdelenie medzi Magrebom a subsaharskou Afrikou. Pokiaľ ide o financovanie diaspory, myslím si, že sú tu čiastky, ktoré e, smerujú od ľudí, ktorí prac, Afričanom, ktorí pracujú v Európe, do Afriky. pomoc, ktorá môže smerovať jednotlivcom. Je tu časť, ktorá smeruje do Afriky. Máte aj predstavy o tom, verejná pomoc, ktorá priamo sa pridáva k tým 21 miliardám. A pokiaľ ide tých, o tie fondy, ktoré idú z Európy do Afriky, čo by mohla zachytiť intermediácia počas tej trasy? Tieto kanály transferové by mohli byť vlastne verejné. Tým spôsobom, že nie je tu zachytávanie ešte pán Celer chcel vystúpiť. Prosím stručne, lebo pán riaditeľ musí totiž odísť o dve minúty. No, a iba stručne, čo vlastne robíme proti tomu, aby toľko peňazí odtekalo z Afriky. Tie sumy, ktoré medzi iným ilegálne sú ilegálnymi tokmi, ktoré z Afriky e, smerujú preč, presahujú e, z čiastky, ktoré my tam investujeme. V roku 2016 sa odhaduje, že 50 miliard dolárov ilegálnymi cestami opúšťalo africký kontinent a bohužiaľ sa na tom podpisujú i nadnárodné koncerny, ktoré majú sídla v Európe. Napríklad štát e, e, Čad je na nule, pretože nadnárodný koncern podpísal dohodu, z ktorého čat sa nemôže e, e, dostať von a tu sú už odškodné platby pre tento koncern Glenko a to my jednoducho našou rozvojovou pomoc, ne, pomocou v tejto krajine nevieme vyvážiť. Máte slovo na odpovede, vážený pán riaditeľ. Ďakujem pekne, ja nemám všetky odpovede, ale tak si vezme slovo. No eh, že musíte odísť a eh, skoro, takže nech sa páči, dovolte mi prosím začať tvojou bankou, e, eh, svetovou bankou a hradou, e, čo zdieľame. je len o e, kvantitu, ide, treba sa venovať tiež kvalite. No a už veľmi dlho to prítomné a je to súčasťou nášho prístupu. Roberto v každom prípade sa tomu bude venovať detaľnejšie, eh, čo sa týka IFSD a investícií, ale ja by som chcel povedať niečo k eh, modalite, ktorú sme implementovali, ktorú my považujeme za to, že považujeme za veľmi dôležitú modalitu. A to je spočtová cena, aká je veľká výhoda tohto v porovnaní sa no, spočíva to v tom, že môže to byť sprevádzané politickým dialógom v zásadných veciach. Je to spojené s opatreniami, ktoré posilnia štátnu kapacitu našich partnerov. No a e, príspevku pána Celera e, právne e, obsahuje to dôležitý prvok public finance management. No to je veľmi zásadné, pretože nová agenda pre rozvoj veľkú pozornosť mobilizácii zdrojov, eh, mobilizácii domácich zdrojov. To sa vyžaduje systémy public funds management, ktoré sú stabilné a pevné. A v tomto prípade máme agendu ofenzívnu na to, aby sme bojovali proti nelegálnym finančným tokom. Jasné, že to je problém v Afrike, to veľmi dobre si uvedomujeme. Čiže je tu únik finančných prostriedkov, ktorý treba e, za, e, zastaviť. Je to súčasťou našej agendy a to priorita, pretože sa to je stredu našej agendy pre rozvoj, čiže e, medzinárodnej agende 2030. Druhá vec, ja úplne súhlasím, že snahy ktoré musíme vyvinúť vzťahu k tomuto kontinentu, sú dlhodobé. Súhlasím, že migračný tlak a demografické výzvy nie sú niečím, čo sa dá vyriešiť za 3, 4 alebo dokonca 5 rokov. No, preto sa my musíme začať angažovať v dlhodobých cieľoch. Tak eh, ktoré sme spustili v teraz fonde pre migráciu v Afriky, je sa snažíme umožniť a podporiť výskum, výskum, aby sme zistili, aký typ zásahov by sme mohli urobiť a chceme závislý systém monitoringu, čo nám umožní lepšie pochopiť, e, či to, čo, čo robíme, prináša nejaké výsledky alebo nie. A to je zásadné, pretože práca na hlavných príčinách migrácie. To nie je eh, cena niekoľko nadchádzajúcich rokov, je to práca, ktorá nás musí usmerňovať celé 10 ročia. No a preto, keď hovoríme o ďalšom cykle VFR, eh, tak eh, to musíme zohľadniť v rámci politiky, keď z práce, monitoringu a výskumu sme implementovali na mieste. No a čo sa týka otázky diaspory, tak eh, nemám presné čísla, nemôžem vám dať presné čísla o zložení pôvodu no ako eh, fondy vytvárajú na zamestnanosti v rámci diaspory a ako eh, stávajú niektorí migranti legálne prostriedky v Európe a potom ich eh, eh, prevádzajú do Afriky. Nuž, ak vy chcete, tak môžem získať, no ja by som snáď rád len dodal, že častia prostriedkov, myslím, že vydávajú v Afrike, sa vydávajú v Európe, na prijatie utečencov v Európe. Takže ten systém úplne si funguje. No a ako, no už chcete tým povedať, že časť 21 miliárd zaslúžené na príjmanie to v Európe. Áno. No zaujímajú tie čísla, no a mohli by ste to teda upresniť. Myslím, že to je všetko jasne deklarované každý rok. Anci Daka. sa veľmi jasne o kritériách. Tie čísla nie sú instantné 5 mm, miliard eur, nepoznám to na pamäť, ale to no, tie vám mm, v každom prípade predložíme. No a tým sa dostávam k bodu, čo hovoril pán Depre, o spôsobe, tie prostriedky využívajú. No a v každom prípade sú to individuálne čiastky, ktoré sa prevádzajú niekedy rodinám, ale tiež vidíme a Roberto sa tomu bude venovať. Vidíme tiež čoraz viac, že tie čiastky sa používajú na investície, ktoré sa netýkajú len jednej rodiny, ale celej dediny, spoločenstva. Vidíme to hlavne v Somálsku, za náročnú období teraz, ale vidíme, že Somálsko je na ceste znovu zrodenia štátu somalská diaspora, ktorá je veľmi veľká v Európe, v Kanade, v USA sa mobilizuje. Tu je len o transfery prostriedkov rodinám, ale ide o skutočnú politiku, neúplne rozvoja, ale zameranú na rozvoj e, niektorých dedín, miest, prístavov, takže skutočne využitie finančných prostriedkov. Predposledný bod, vzdelávanie. Ja súhlasím s pánom Fernandesom, je to v každom prípade zásadné a ja myslím, že v ďalšom cykle e, vidíme, ako tento, e, tento sektor vzdelávanie a odborná príprava bude prioritizovať. Už teraz je to dôležité, ale bude mať ešte väčší význam v ďalšom programovacom období po roku 2020 k situácii niektorých členských štátov. Prezident Macron už jasne oznámil v mene Francúzska cieľ, čo sa týka Afriky. No a posledná vec, a tu opäť sa musím asi trochu sklamať, pán predseda, čo sa týka čísiel o demografickom náraste a raste, a teda týka Severnej Afriky, Magrebu a, Subsaharskej subsahárskej Afriky. Nepoznám tie čísla na spameť, ale vyhľadávam ich a pošlem vám ich neskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. V rozpočte 2018, v ktorom sa vedlo merovacie konanie, tu je tam uvedený pilotný projekt, ktorý Erasmus pre mladých, ktoré majú kompetencie v rôznych oblastiach aby mohli sledovať eh, prostriedky, ktoré sú pridelené Afrike v rámci plánu udržateľného rozvoja. Ďakujem pekne, pán riaditeľ, za to, že ste prišli. Slovo, slovo teraz zostane pán Roberto Ridolfi. On je riaditeľ Planety a Prosperity. To je zaujímavý titul. Pán riaditeľ, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. No, je to titul, e, ktorý veľmi zavezuje. Ja by som chcel poďakovať e, vášmu výboru a vám, pán predseda, za pomoc, ktorú ste poskytli počas diskusí a dialogu pre Fond pre udržateľný rozvoj všetko, čo ste práve povedali, by sa malo stať a zmeniť na skutočnosť. No a pre, preto už rok a pol sa venujeme tej myšlienke externého investičného plánu. Je to trochu komplexnejšie ako samotný fond parlamenta a komisie nariadne, pretože ten fond je časťou financovania na no sú tu tri piliere. No a predtým, než pristúpim k prezentácii, dovolte mi uviesť 2-3 body na úvod. Treba s líniou politického rozhodovania a nie cestou roz- nástrojov. Podali máme veľa nástrojov a súhlasím, je to komplikované, náročné sa integruje fondy, pretože rozhodnutia, politické rozhodnutie sú nadradené no a bohužiaľ prvé vec, ktorú by som chcel povedať, že v budúcnosti treba robiť veci jednoduchšie. No, po druhé, úloha súkromného sektora e, v rámci rozvoja si spomínate na oznámenie z roku 2014, ktoré som ja napísal, pretože ja sa špecializujem na hybridizáciu rozvoja politiky. No, v roku 2014 mali veľmi dobré reakcie rady a parlamentu na úlohu súkromného sektora. To bola, bol politický základ a v tom ukážal silu specifických nástrojov Súhlasíme všetci, že na, v Afrike, na africkom kontinente je hlavnou prioritou tvorba pracovných miest. Ale kto vytvorí pracovné miesta? To nebudú vlády, sú podniky. Takže tu si kladieme zásadnú otázku, samozrejme. Existuje prostredie vytváranie pracovných miest, ktoré, ktoré zodpovedajú vlády. No a tretí pilier, diaspora. A začne moja prezentácia k tej diaspore. Áno. No pozor. Je to dôležitá súčasť. Zase nemôžeme nemôžeme dotknúť zníženie nákladov transakcií. Je to úplne jasné, existuje Western Union a mnohé ďalšie najobrovské obrovské poplatky. Čím nižšie, čím nižšia je tá čiastka eh, prevádzaná, tým vyššie sú náklady a tým vyššie sú poplatky za ňu. Je to až nemorálne. Ale nemôžeme o tom hovoriť, nemôžeme sa toho dotýkať, pretože to je niečo, čo dám svojej rodine, na to, čo potrebujú. No a naopak, migranti v Európe vytvárajú bohatstvo a toto bohatstvo niekedy e, sa investuje do poštovej schránky e, v Nemecku, v Taliansku, niekde inde. A na tom, tomu sa, sa môžeme venovať, pretože tie štruktúry, ktorú vám predstavím, tak e, je skutočne možnosť pre investície, pre súkromných investorov. Takže Môžeme prejsť a eh, prezentácii. No dobre. Dobre. Takže toto je trošku história SDGs, eh, cieľe udržateľného rozvoja Hovoríme o udržateľnom rozvoji, pretože nie je to len otázka rastu HDP, ale je to tiež otázka životného prostredia, udržateľnosti investícií. Prejdem do angličtiny. Máme ktoré globálne rámce, kde Máme tento plán, akčný plán z Addis Adeba na financovanie pre rozvoj v júli 2015 bolo rozhodnuté, že ODA samotná nikdy nebude stačiť a na to potrebujeme nové finančné prostriedky, no a toto robíme. Druhá vec, Európsky konsenzus o rozvoji, ten bol schválený. No a to je môj eh, tam je tých 5P ľudia, prosperita, planéta, partnerstvo. Ja som zodpovedný za dve. Globálna stratégia, to je politická orientácia Európskej únie smerom k, k vonkajšiemu svetu. My sme oveľa otvorenejší, my sa snažíme byť oveľa inkluzívnejší, hovoríme o všetkom. Pred 15 rokmi, e, ešte si spomínate, pán predseda, my sme dokonca ani nemohli hovoriť o našich záujmoch, rozvojová pomoc eh, bola len taká charita. Vtedy sa to veľa zmeni, veľmi zmenilo, takže záujmy sú súčasťou diskusie. Poďme na ďalšiu stranu. Ciele sú prispieť k udržateľnému rozvoju, ako som povedal, podporiť súkromné investície, zameranie na zamestnanosť a rasta, zlepšenie investičnej eh, prostredia a tiež eh, bojovať proti hlavným či má migrácie proti korupcii, niekto je e, jednoduché, som bol vyslancom EÚ a jeden z najväčších e, prekaží pre investície bola byrokracia a korupcia. Tieto dve veci sú veľmi prepojené. Čím väčšiu byrokraciu máte, tým väčšia korupcia. Prečo? Pretože No a aj ja ja som preto napísal tento uh, dokument. No a tie peniaze dnes sú stále veľmi nízke v porovnaní s potrebami. No a my sme potrebovali 210 miliárd eh, ročne viac investícií každý rok na to, aby sme išli smerom cieľu udržateľného rozvoja, ktoré sú inkluzívne, udržateľné a vedecké životnému prostrediu. Ten plán sa netýka všetkých aktivít EU, e, v zahraničí. Je tam Latinská Amerika, e, Karibik, e, Stredná Ázia, Tichomorie. Týchto časti to netýka momentálne je to Afrika, celá Afrika a susedstvo. Teraz tri piliere. Prvý pilier, to je ten fond, by som povedal, že lebo vy ste e, podpísaním cedu 27. septembra prijali Európsky fond pre udržateľný rozvoj. 28. sa uskutočilo prvé zasadnutie o spravodajcami s predsedou kyňou výboru pre rozvoj. Boli na prvom zasadnutí strategickej rady fondu 28. septembra. 7. novembra sa uskutočilo prvé zasadnutie Právackej rady s pre investície. Takže fond je rozdelený do dvoch častí. Jedna je ďalší blending, čo je pridelovanie grantov na to, aby sa e, znížilo bremeno žičiek na verejné investície, e, cesty, prenosové sústavy, prístavy, a to je tradičný teda balík, ktorom sa venujeme posledných 10 rokov. Uvediem dve čísla. V roku 2007, v roku 2007 až 2016 v Afrike sme použili granty vo výške 2 miliardy na to, aby sme podporili investície vo verejnom sektore. Takže infraštruktúra. A to vygenerovalo do výroku 2007 až 2016 my sme jazali 1,2 miliardy a z tých 1,2 miliardy e, tým sme priniesli a investície 13 miliónov, čiže je tam multiplikátor 1 k 11. Takže funguje to, máme 10-ročné skúsenosti, blending prostriedkov s úvermi z verejných rozvojových bank ako EIB, ako je Africká rozvojová banka, ale aj bilaterálne KFW. A je tu jeden malý problém, potrebujeme viac bilaterálnych členských štátov, aby boli v tejto oblasti aktívne. Časť o verejnom sektore a financovanie práce máme skúsenosti, máme údaje, a dvor auditorov. Ja som komisie v tejto miestnosti, keď mali audit dvora auditorov blendingu. Myslím, že to bolo pred 1,5 rokmi a bolo to veľmi pozitívne. Ale časť o garancii pre súkromné investície a zniženie rizika, to je nové. No a preto museli schváliť nariadenie, ktoré poprvýkrát dáva eh, povednosť časti rozpočtu 750 miliónov. Technická pomoc je v strede. Malo by to byť, eh, malo by slúžiť prvom, pilieru, čo príprava investície súkromnými aktérmi. Tiež tretiemu pilieru, že business climate, čo sú reformy, boj proti korupcii, zaistenie, že všetky rôzne procesy, tak aby právny štát, takže teda to sú tri piliere, ktoré sú integrované v centre, tá je veľká novinka, to je garancia. Môžem vám povedať, že v Washingtone kolegovia Svetovej banky mm, prijali s veľkým uznaním, by ste mali byť tiež hrdí, pretože prijali sme inováciu, ktorá o v Washingtone úprimne povedané, oni sa to pozerajú ako na veľmi veľké prekvapenie, pretože sme v prvej línii finančného inžinierstva v rámci rozvoja a teraz každý dobieha to. Svetová banka okamžite otvorila časť pre súkromný sektor. A čo je tá tretia žiarovka? To sú úsporné žiarovky. A tretia je One Stop Shop to je internetový portál, kancelár, ktorú sme sa snažili vytvoriť na komisii, aby tu bolo komunikačné rozhranie s súkromným sektorom, s podnikateľskou sférou. A ako iste poznáte komisiu, bude to výzva, pretože chceme eh, vytvoriť mechanizmus dispečingu na reakcie na eh, otázky žiadosti súkromného sektora. A chceme ich prepojiť na inštitúcie operačné časti, eh, oddelenia, ktoré zodpovedajú za túto časť, a tak im dať praktické odpovede. Záruka FSI je mechanizmom znižovania rizík FSD, eh, kde je pákový efekt zo súkromného sektora, kde do, vytvárame dodatočné, dodatočný efekt. To je to dôležité, dodatočný. Nechceme zasahovať dotáciami tam, kde fungujú investície, ale definitívne chceme tlačiť investície tam, kde dnes nesmerujú. A preto musíme ohlásiť e, tzv. úvery. Volá sa to úverové ohlasovanie pre investície. Pilier 1, záruky FSD, kritéria opravnenosti. Teraz čítam z nariadenia, ktoré ste schválili. Článok 8, doplnkovosť dodatočnosť, adicionalita, aby to smerovalo tam, kde ešte predtým nesmerovali. A na to musíme ísť tam, kde idú aj ostatní, aby sme mali prístup portfólia, aby sme zmierňovali to riziko. Nedá sa ísť len do Stredoafrickej republiky, aby ste investovali do súkromného sektora, musíte ísť do Kene, do Gany, do pobrežia Slonoviny a potom krehké krajiny s tými lepšie fungujúcimi krajinami musíte vytvoriť rovnováhu rizika lebo ináč 1,5 miliardy záruk sa stratí za pár mesiacov. Komplementarita doplnkova s inými iniciatívami, zosúladenie záujmu e, poskytovaním primeraného zdieľania rizika ekonomicky a finančne realizovateľné. Máme tam skupinu expertov aj z EIB, aj z iných finančných inštitúcií, ktoré analýzujú e, pre úrady komisie, útvary komisie a časť e, tej realizovateľnosti, ale zvyšok robí komisia, pokiaľ ide o vzdelávanie, pokiaľ ide o sociálne aspekty e, tohto piliera, piliera 3. E, musíme sa pozrieť ďalej na trhové faktory v rámci snahy vysvetľovať tú adicionalitu a po maximálnej možnej miere sa sústrediť na mládež a ženy. Tých, tie prvé navrhované investičné príležitosti, tých je 5, alebo tie okná, teraz sú už e, pripravené na schválenie, myslím, že zajtra komisia bude schváľovať rozhodnutie v tejto veci, čiže je ich 5. Udržateľná energia a udržateľná pripojiteľnosť, mikro, malé a stredné podniky. Včera sme mali prvú prezentáciu zaujímavej koncepcie finančného zahrnutia, kde sme sa naozaj pozreli na to, ako záruka funguje pre mikrofinancujúce inštitúcie. V Afrike veľmi zaujímavé. Tretie, udržateľné poľnohospodárstvo. To je odvetvie, kde očakávame najväčší počet pracovných miest. Po štvrté, udržateľné mesta. Veľmi zaujímavé. Veľká časť migrácia prebieha z vidieckých do mestských oblastí, ale bez investovania do miest, e, namiesto len nejakého investovania do rastu, to vyústi v katastrofu. Enormný nárast a rýchly rast miest bez podoprenie investíciami nebude určite poháňať udržateľný rast a ďalej digitalizácia pre udržateľný rast. Pokiaľ ide o digitálne veci, v trhy fungujú. Sú teda financie pre digitálne investície, ale v niektorých nikách, v niektorých častiach sú tie financie malé. Preto tam chceme intervenovať. Na to som sa chcel sústrediť. A úloha Európskej únie, pokiaľ ide o pilier 2, poskytovanie technickej pomoci na to, aby sme na jednej strane v rámci piliera 1 eh, dokázali predidentifikovať eh, investičné možnosti a aby sme dokázali potom e, robiť rozumné posúdenia a vyhodnotenia fungovania trhu. Musíme sa pozrieť, čo máme teraz v tejto oblasti, to integrovanie rôznych odvetví. A ja som chcel vysvetliť, ako budú tie fondy fungovať. Nemám priesvitku, ale pokúsim sa vysvetliť takým názorným príkladom. Záruka bude ako nadácia, ako by teda, pardon, základ, základ budovy, ktorá bude znášať veľkú časť váhy a rizika statického. E, rozvojová banka bude tá, ktorá bude stavať, e, ktorá bude dávať peniaze, bude istú časť tej váhy znášať, istú časť rizika, ale nie ako ten základ a na, to e, nadzemnom, na tej nadzemnej úrovni nadzemné podlažia 2, 3, 4 7 podlaží inštitucionálnych investorov, napríklad dôchodkových fondov. Predstavte si 100 miliónov záruk poskytnutých nejakým fondom, 200-300 miliónov si predstavte rozvojovou bankou poskytnutou, EIB alebo EBRD a potom si na to ešte predstavte 1-1,5 miliardy poskytovaných rôznymi investormi, viac trhovo orientovanými, ako sú napríklad dôchodkové fondy a tam časť tých e, sum poukazovaných e, migrantami domov, e, tam môže sa situovať. Nie veľká časť, ale tie sumy, ktoré si ukladajú, ktoré sporia na niektorých miestach, tie sa môžu dostať do tejto konštrukcie, do tejto stavby veľmi produktívnym spôsobom. Čiže kritérium toho pákového efektu, kritérium číslo 1, adicionalita, kritérium číslo 2 a potom e, pracovné miesto vytvorené na jednotku investovanej sumy investora, to je kritérium číslo 3 Tých kritérií je ešte viac, ale toto sú tie najdôležitejšie. No, pán predseda, túto ukončím, aby bol priestor na diskusiu, ak budú nejaké otázky. Ďakujem, ďakujem pekne za veľmi podrobnú prezentáciu, kde ste nám poskytli e, možnosť skutočne pochopiť, čo robíte a čo chystáte v rámci investičného plánu. Teraz odovzdám slovo Vatala, aby nám povedal, čo si myslí o tých potrebách a ako má vyzerať budúca politika. Ďakujem, ďakujem pekne za možnosť zúčastniť sa týchto mimoriadne dôležitých diskusí. A pokiaľ ide o vyhľadky pre Afriku, keď sa snažíme riešiť veci, ktoré sa tam dejú a keď e, stanovujeme vzťah medzi EU a Afrikou. Skôr ako sa dotknem finančného aspektu, dovolte mi e, pár pripomienok k predchádzajúcim záležitostiam. Najskôr pokiaľ ide o diasporu. Ja sám e, patrím do skupiny tzv. akademických migrantov a preto dobre chápem obavy a starosti diaspory. Pomerne veľká časť e, tej diaspory v Európe by vlastne si želala prísť naspäť a do Afriky a prispieť k rozvoju svojich domovských krajín. Je tam ale niekoľko prekážok. Jedna z nich je správa riadenia, governance. Uvediem príklad. Z pohľadu prístupu k financiám máme investorov, ktorí radi investujú do energetického sektora, do výstavby solárnych zariadení eh, na západe Afriky to je hospodárska menová únia v západnej Afrike, ktorá je zodpovedná za takéto projekty, projekty tohto typu. Majú isté štúdie realizovateľnosti, pokiaľ ide o tieto projekty. My sme sa na ne pozreli a podelíme sa o tieto výstupy s investormi. Potom tu boli niektoré technickejšie záležitosti v týchto projektoch. Opäť e, sa obraciame, alebo sa to týka západnej e, hospodárskej menovej únie Afriky, Nedostali sme od nich žiadne informácie, hovorili sme s ministerstvami pre energetiku z týchto krajín, jednotlivých dotknutých, ale odozva niekedy bola aj 6 mesiacov. Investori evidentne nemôžu toľko čakať eh, na to, aby sa rozhodli investovať. A to vyvoláva otázku, či potenciálny príjemca dokáže dobre zvládať také, takúto investíciu, či dokáže dobre riadiť. Eh, nedávno som mal možnosť e, rozprávať sa s viacerými čelnými predstaviteľmi afrických krajín a prišiel som s návrhom. Ľudia, ktorí riadia takéto typy projektov v Afrike, väčšinou sú to úradníci, štátni úradníci. Čiže tá investícia nemá žiadny dopad na osobu, ktorá je za zodpovedná. My sme prišli s nasledovným návrhom. Prečo tam nezaviesť nejaké odstupňované odmenovanie pre tých ľudí, ktoré, ktorí riadia tie investície? je tam taká kopa tých konzultantov a viacerých aktérov, ktorí fungujú na tomto poli a ktorí sú odmenovaní v závislosti od dosiahnutých výsledkov. Odpoveď, ktorú sme dostali, bola veľmi prekvapivá. Zavrali nám dvere pred nosom a povedali, že na to zabudnite. A chvíľu na to e, nejaký vedúci predstaviteľ, členný predstaviteľ e, Afriky prestúpil pred lídrami EÚ a hovoril o tom, ako je potrebné investovať do jeho krajiny. Čiže nie je tam súlad v tých e, prístupoch. Tí ľudia z diaspory, ktorí nielenže poznajú tú miestnu kultúru, ale chápu aj tie investičné potreby a vedia, aké potreby sú tam v konkrétnej krajine, jednoducho ich tí lídry africkí nepočúvajú. A to je jedna z vecí, ktorú treba riešiť. Potom z pohľadu migrácie Peniaze nie sú jediný problém, ktorý sa týka migrácie. Ja si spomínam, ja som vyrastol v Afrike a je tam istá miestna zodpovednosť, pokiaľ ide o komunikáciu z pohľadu toho, čo píšu a čo pokrývajú africké médiá, hlavne v súvislosti s mladými ľuďmi. Sú tam rôzne typy posolstiev, ktoré e, miestne orgány, miestne úrady tolerujú. Aj národné. Ktoré vedú mladých ľudí k milnému správaniu. Je treba robiť veľkú mieru zvyšovania povedomia v súkromných školách, eh, v základných školách, aby sme ľudí učili o tom, ako podnikať, o podnikaní. či nie len o tom, že treba migrovať do Európy, treba výrazne vzdelávať v otázkach spoločenských a kultúrnych. Toľko z mojej strany ohľadom tej migračnej diskusie. Určite sa dovažovať nad mnohými inými vecami, ktoré pomôžu. Ďalej otázka prístupu k financovaniu. Programy a nástroje sú veľmi užitočné, pokiaľ ide o mobilizáciu fondov, ale je tu jedna vec, e, na ktorú opakovane narážame e, v rámci súkromného sektora v Afrike. E, v prvom rade to súvisí s prístupom k informáciám ohľadom toho, aké nástroje financovania sú k dispozícii, aké úverové linky alebo zároky sú k dispozícii, toto je problém, ktorý sa opakuje ob... zase znova. Ďalší problém, s ktorým sa stretávame, súvisí s obmedzenými kapacitami finančných sprostredkovateľov na miestnej úrovni. Miestne banky jednoducho nie sú vybavené na to, aby dokázali uspokojovať potreby malých a stredných podnikov. Hovoríme o službách. Banka poskytuje služby v závislosti od istého rizikového profilu. V súčasnosti rizikový profil malých a stredných podnikov jednoducho e, nie je schopný spárovať sa s tými potrebami na lokálnej úrovni. Niekedy sú jednotlivci, ktorí žiadajú lokálne banky, aby analyzovali potrebu úverov, majú problémy so zamestnancami, nemajú ľudí, ktorí by mohli fungovať v teréne, pomôcť im. Čiže len tie podniky, len tie firmy, ktoré majú dobrý rizikový profil, môžu získať financovanie. Burkina Faso je veľmi dobrý model, kde majú len 1% mieru zlyhania pokiaľ ide o ich financovanie. Pre každý projekt, na ktorý alokujú financie, idú tak povedať do terénu, hovoria s riadiacim pracovníkom, s manažérom a akékoľvek nesplácané sumy vymáhajú a musíme aj my posilňovať kapacitu právomoci týchto finančných aktérov. Ďalšia vec, EIB uvoľňuje úvery istým komerčným bankám, ktoré potom tečú do súkromného sektora, dnes ako riaditeľ zodpovedný za nejakú krajinu, keď pristúpite k takejto nejakej bank, banky, banke, ani nevedia, že EIB uvoľňuje takéto úvery. Po druhé, sú v situácii, ako keby ich banka nedostávala nič. Je veľmi ťažké pre takýchto sprostredkovateľov situáciu potom zvládať. Dnes ľudí zaujímajú prevažne krátkodobé úvery, pretože si nemyslia, že by mali dlhodobé zdroje, ktoré by dokázali využívať na projekty v dlhom, dlhodobom horizonte a samozrejme náklady na tie zdroje, tak to aspoň vravia banky. Čiže opäť je tu problém s tým medzičlánkom, s tými sprostredkovateľmi, ako môžeme zabezpečiť, že finančné nástroje naozaj budú smerovať k ľuďom, ktorých potrebujú, A potom by som chcel spomenúť eh, tie zverejnecké fondy, trastové fondy. Myslím si, že to je celkom zaujímavý model eh, za účelom eh, zníženia byrokracie, pokiaľ ide o prístup. A ešte jeden posledný bod, spolupráca s miestnymi aktérmi. Pár rokov dozadu sme mali projekt v rámci diaspory, kde sme chceli identifikovať e, spôsoby, ako zapojiť diasporu do rozvoja súkromného sektora. E, my sme, tam išlo teda o fond, ktorý bol spoluriadený EÚ a Africkou úniou. Zo strany EÚ projekt bol schválený, avšak e, nedokázali viazať žiadne prostriedky, pokiaľ by sa Africká únia neviedrila a tá sa do doposiaľ, do, do dnes. Čiže musíme byť e, realistickí a úprimní a samozrejme je dobré zapájať miestnych aktérov. Je dobré, že oni začnú na seba brať svoju zodpovednosť, je to dobré z pohľadu rozvoja, avšak niekedy to týmto lokálnym aktérom príliš komplikujeme. Namiesto toho, aby sme im priamo poskytli prístup k financiám formou investorov. To sú tie hlavné body, ktoré som chcel spomenúť e, z pohľadu miestnych aktivít, aktivít v teréne, ktoré by mohli pomôcť. Poprosím pani eh, Gardia Zabal, aby zareagovala. To, čo bude sa týkať prvého stretnutia riadiacej rady. Veľmi so záujmom som eh, sledovala debatu prezentácia je, je dôležité, aby sme mali jednotnú stratégiu, jasný plán, otázka vytvorenia investičnej klímy, technická pomoc. Ja si myslím, že to je veľmi dobrá štruktúra, je to treba uviezť do praxe. A taktiež sa to veľmi dobre doplňa so slovami predrečníka, pretože my si často neuvedomujeme, aké problémy existujú na miestnej úrovni, úrovni, úrovni vlád, bez dostatočných informácií, ktoré nereagujú včas, neodpovedajú sprostredkovateľe úverov nevedia, že existujú určité pôžičky, V krajinách Európskej únie často dochádza k tomu, že miestne banky ani nevedia, že existujú úvery zo strany EIB a neoznamujú. Takéto problémy sme riešili fond EFSI. Niektoré banky nevedeli, že úvery sú garantované EIB. Avšak napriek tomu, že zapojenie zapojenie miestnych aktérov môže spokupovať situáciu, v konečnom dôsledku to môže byť prínosné, pretože to znamená, e, že prostredníctvom rozvojovej pomoci sa by sa mali zlepšiť štruktúry. Vláda, finančná štruktúra, finančné inštitúcie je jednoduchšie samozrejme tie peniaze dať priamo na tie projekty. My sme však videli, že to nebolo príliš účinné, hoc aj to bol e, značný prínos. Napriek tomu si myslím, že tú účinnosť treba zlepšiť prostredníctvom toho plánu, kde sa do procesu zač- začlení vraz aktérov. to môže priniesť lepšie výsledky. To neznamená, že akékoľvek prostriedky rozvojovú pomoc nemôžu ísť hm. naplnenie cieľ <clears throat> udržateľného rozvoja. Problematika však je oveľa zložitejšia. V každom prípade tomto štádiu už nemám otázky. Pán Fernández sa pýtal, kedy sa vlastne začne s tou konkrétnou implementáciou. Myslím si, že treba prikročiť k implementácii a my si myslíme, že začlenovanie miestných aktérov môže prispieť k väčšej efektivite hoc i je to často zložité. Dúfajme, že to bude v budúcnosti fungovať. Ďakujeme vám a ja sa otáčam e, ku kolegom. Je tu snáď niekto, kto má otázku? Pán Fernández. Deja fait la už som položil tú otázku. Ke, kedy by sa dalo očakávať, že to môže začať? Kedy sa to rozbehne? A sú už záujemcovia? Ďalšia otázka. Ke, ako funguje pomoc, pokiaľ ide o kandidatúry. V FC je poradenská rada. Ďalšia otázka e, je možnosť e, tým projektom, to sa vezme do úvahy v e, tej e, Európsky fond pre trvalý udržateľný rozvoj, takisto treba spomenúť. Niečo ďalšie? Ešte kolega Celer. 90% vo väčšine afrických percent je v neformálnej oblasti najmenšie možné podniky. Ako sa možno postarať o to, aby tie mikropomo- tá mikropomoc sa posilnila, aby malé podniky a rodiny sa mohli same e, uživiť? Ako sa staráme o to, že tie veľké úvery nepôjdu len nadnárodným spoločnostiam, ktoré vytvárajú málo miest, skôr pracovné možnosti pre miestne e, komúny ničia. V ďalších oblastiach, nielen v polnohospodárstve, ako sa možno postarať o to, aby zostali tie zisky tam? Ako pomôžeme africkým krajinám, aby sa zlepšili e, obchodné vzťahy. A keď k tomu dôjde, že investície sa e, teda zaberú a prinášajú e, zisky a umožnia výrobu prehrač, prekračujúcu vlastné potreby, že vytvoríme prístup na e, trhy v Európskej únii. Merci. Just une, une question, il y a... Nie je tu len Európa a členské krajiny, ktoré intervenujú v Afriky. Ako to vyzerá s ďalšími e, operátormi z iných kontinentov, teda ako to vyzerá v Afrike? Ďakujem. Uvedomujeme si e, obmedzenia osobitne potom v miestnom finančnom sektore. Po mnohé roky e, Európska investičná banka dávala e, globálne prostriedky lokálnym príjemcom a nerozlišovali v teréne. A práve preto veľká, roz, veľký rozdiel voči FC je ten, čo tu je tá situácia, že trh je akoby otvorený a celé množstvo poskytovateľov, ktorí okrem EIB lepšie zacielujú tieto prostriedky. Už som spomenul iniciatívu k mikroúverom, mikrofinancie, jedna z osí týchto krokov. Po poriadku, ale štrukturovaný dialog, plánujeme potrebné kroky, pretože lokálne banky sa zúčastňujú. Chcem poďakovať spravodajkyni, pretože naozaj výrazne pomohla. Na začiatku to trošku bolo komplikované, ale tento one-stop shop, tá myšlienka je tá, že všetky nástroje krok po kroku zmiznú a technická pomoc bude zlúčená do tematických blokov pre tých, ktorí majú záujem ich využiť. Bude potrebné, aby tu boli rozvojové projekty, ktoré sa budú dať financovať len darmi. Sú tu krízy, zraniteľnosť a preto prostriedky, ktoré využívame na ekonomický rozvoj, treba ich lepšie využívať. čoraz viac treba to využívať na ekonomický rozvoj aby sme zachovali prostriedky, ktoré sa budú zaoberať krízami, humanitárnymi a inými. Nasledovník je program Agenda. 5 blokov investícií sa e, e, budú avizovať v Abidžane. Začiatkom decembra sa bude publikovať e, apel pri tým finančný. Tento návrh dva mesiace analýz e, finančných, analýzy e, sociálne, environmentálne vo všetkých servisoch. Následne potom rozhodnutia francúzske agentúry, Španielsko nám odprezentovali tento projekt mikrofinancií. To sa podpíše do mája. A v máji tu budeme mať finančné nástroje, kde finančné inštitúcie dajú súkromným investorom záruky, už je tu, e, sú tu investície. One Stop Shop zlepší, zvýši to, túto linku. A budeme tu mať investície, investičný plán, aj e, externý. 15 návrhov už máme finančných pre mesta, energetické, zopár takých, ktoré by mohli riešiť problémy, o ktorých ste hovorili signalizujte nám problémy s technickou pomocou, ak ide o spravovanie energetického sektoru. Môžeme pokračovať v tej, s tými požiadavkami. Technická pomoc začína fungovať. Máme tu veľký blok technickej pomoci, asi 3 miliardy eur už sa používajú v krajinách, v regiónoch, v témach, to sa postupne e, e, zgrupuje do skupín. Technická pomoc momentálne, ktorá už je, je na úsilie týkajúce sa, kde sú už ponuky, respektíve vypísané konkurzy. A v konkrétnych sektoroch, napríklad v poľnohospodárstve, by sme chceli využiť inštitúcie ako FAO v Ríme, takisto Fond na e, rozvoj poľnohospodárstva. To sú privilegovaní partnery, pretože majú množstvo skúseností a kompetencií i ľudí v teréne. A to je základný plus. Pán Celer, ekonomiky samozrejme sú neformálne v mnohých krajinách. A však nemôžeme túto situáciu akceptovať ako situáciu väčšinu Treba sa pozrieť na to, aby boli tie ekonomiky zrelšie. Podpora mikrofinancií, malé maličké podniky, ale tiež by sme chceli vytvoriť e, hodnotové reťazce e, s podnikmi, ktoré by sa mohli stať postupnou dynamikou pozitívnou. Ako zabezpečiť, aby zisky zostali v krajinách? Už tak neviem, nemám odpoveď. Treba rešpektovať pravidlá investícií v každej krajine. A teda, ak v krajinách, kde investície sa ukážu, kde jurisdikcia má tie pravidla, budeme rešpektovať pravidla každej krajiny. Treba sa tiež postarať o to, aby príjmy sa zamerajú na vytváranie pracovných miest na lokálnej úrovni. Ako zlepšiť obchodné vzťahy? Tu sme často diskutovali o dohodách o ekonomickom partnerstve. Dohoda z Lome, Ak sa nám podarí dosiahnuť investície, ktoré pomôžu, i určite by to pomohlo ich kapacitám. E, demografická výzva je tiež príležitosťou ide o lokálne a regionálne trhy. Viete, že v Afrike, v Afrike je veľa dovážaných potravín, nespracovaných a nevalorizovaných v tých krajinách. A to je prvok veľmi dôležitý. Ďakujem pánu e, riaditeľovi projektu Planet Prosperity za oznámy. Ďakujem takisto pánu predstavu Votarovi 12.40 a teda chcem poďakovať aj tlmočníkom za ich predlženie. Za, e, ďakujem za účasť na tomto veľmi živom zasadnutí. Ďakujem všetkým, ktorí mohli zostať až do konca. Plno prísľubov. Prerušujem zasadnutie do 14.30. Predsedníctvo bude mať o 14.30 pán Gajer. budem na podujatí Skills Week a to je jedna z odpovedí na nezamestnanosť mladých v Európe. Profesijné vzdelávanie napríklad dôležitá téma. Ďakujem.